Uh, colleagues, um, if you don't mind, I'm just waiting for a couple of minutes uh, for the shadow. Musíme počkať, počkať ešte, alebo čakali sme na tieňových spravodajcov, aby sme mohli uh, začať so správou Šogor, ale teda dajme ešte 2-3 minútky, aby všetci dora- dorazili. Um, and... Dobré popoludne. Môžeme, myslím, už teraz začať naozaj. A to bodom 1, prijatie programu. Námietky nemáte zjavne. Potom jazyky, ktoré dnes máme, nie je k dispozícii uh, chorvátština a gelik. Uh, e, elektronicky hlasujeme, ak ste si to poznamenali, 16.40 prosím s kartičkami o 16.40. Teraz môžeme prejsť k bodu 3 a to je diskusia o návrhu správy pána Šogora. Týka sa posilnenia práv, e, občanských práv v období demokratických zmien e, správa od roku 2017 24. januára komisia vydala správu za rok 2017 občianstvu v EÚ. Každé tri roky takáto správa vychádza s cieľom podporovať európske občianstvo. Petičný výbor eh, navrhuje reakciu odpoveď parlamentu. Máme tu horizontálne vzdielané kompetencie s nimi, podľa pravidla 54, pokiaľ ide o bezpečnostné hrozby v oblasti e, spravodlivosti a základných práv, pokiaľ ide o ochranu občanov EÚ a podporu obetí zločinov. Spravodajcom pre naše stanovisko je pán Šogor, ktorého poprosím o prezentáciu návrhu jeho stanoviska. Ďakujem na základe dohody medzi našimi výbormi. Táto správa sa, ako ste povedali, má zdieľané ko, kompetencie až na kompetencie, ktoré sú v bode 5 a tu je výlučná kompetencia výboru LIBE. Bezpečnostné hrozby na základe vzájomnej dôvery, ochranu občanov, svetkov a obetí. Máme tu limit 1500 znakov a to správa preto hovorí len o tých e, kompetenciách, ktoré sú pre nás výlučne stanovené. Nasledovné odkazy z mojej strany. Potreba implementovať Európsku agentu o bezpečnosti, pokiaľ ide o ochranu naprieč EÚ. Po druhé, význam prechádzania e, radikalizácií. Všetko e, významné témy v tomto kontexte vzhľadom na smutnú realitu e, nedávnych teroristických aktivít v EÚ sa týkali bohužiaľ práve výlučne občanov EÚ. A tiež potreba nových formátov cestovných dokumentov. Uvedomujem si, že takýto krátka správa sa nedotkne ani len povrchu všetkých týchto problematík. A tak s pomocou stieňových spravodajcov by som e, rozšíril toto stanovisko i o ďalšie eminentné oblasti. A tu e, k vám čo najskôr posuniem e, príslušné pozmeňujúce návrhy, aby ste z ich mohli zapracovať do vašich stanovisk a dúfam, dúfam aj podpis, spolu podpísať. Ide o nasledovné oblasti. Pokiaľ ide o rovnosť všetkých občanov EÚ, potreba naplniť obsahom odkaz na menšiny v článku 2 zmluvy aj v kontexte po vstupe do EÚ. Ide o ochranu osôb z národnostných či lingvistických menšín, posilnenie diverzity a zakotvenie do právneho rámca naprieč EÚ. Ďalej, skončiť disk- s diskrimináciou pre osoby LGBTI. Ďalej, e, pracovať na odstraňovaní prekážok pre handicapovaných ľudí. Po štvrté, systematická e, diskriminácia občanov v domovských krajinách takisto ich obžalovanie či vykázanie z krajiny z nadväznosti na miesto bydliska v inej krajine. Potom otázka bez štátnosti. Tu eh, hovorím o eh, situácii, kedy mnohí ľudia nemajú prístup k výkonu svojich práv. Táto situácia musí byť riešená u Brexitu zdôrazňujem výzvu Európskeho parlamentu k uzneseniu Brexi- o Brexite. Občania majú právo e, študovať, e, mať prevádzku, usadiť sa a takisto poberať dôchodky v e, krajine. Tu, ako i pri ďalších bodoch, sa teším na dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme za SAD. Pán Koster nahradí pána Weidenholzera. Kolegyne, kolegovia, pán Weidenholzer sa nemohol dostaviť a preto som bol požiadaný, aby som tu prečítal jeho stanovisko. Ide o veľmi dôležitú iniciatívu a som vďačný za to, že vytvárame k tomu správu. Občianstvo EÚ je kľúčovým bodom únie, rozhodujúci na to, aby sa vedeli ľudia s Európou identifikovať. Euró- e, ob- občan a jeho európska legitimita sa vytvárajú z postavenia EÚ občan- občianstva. Preto sa treba zaoberať otázkou, ako môžeme občianstvo v EÚ a demokratickú účasť na živote posilniť. Autor stanoviska zdôrazňuje posilnenie bezpečnosti a ochranu občana EÚ vo vnútri EÚ čo podľa mňa v stanovisku musíme ešte dopracovať, sú odporúčania, aby aj účasť na demokratickom živote v EÚ, digitálny potenciál a príležitosti, e, sloboda tlače boli zarušen, zaručené a posilnené. Aby občania EÚ mohli využívať svoje práva, musia o týchto právach vedieť. O jednotlivých právach občan EÚ, napríklad právo na konzulárnu ochranu, treba dobudovať, sú nedostatočne e, prepracované. Musíme zabezpečiť, aby občania vedeli, ako si uplatniť svoje práva. Súčasne nejde len o informácie, avšak aj o vybudovanie občanstva EÚ a s tým spojených práv. Na to je potrebná intenzifikácia Eh, dialogu s občanmi, ale nepostačuje. Potrebujeme aj právu, ref, pra, eh, skutočnú reformu demokracie. A práve Európsky parlament ako jediná priamo volená inštitúcia by tu mal zohrávať rozhodujúcu a odvážnu úlohu, pokiaľ ide o eh, obsahové rozšírenie týchto pojmov. Ďakujem. Ďakujeme pánu Kosterovi. Ako vidím, že ďalší kolegovia sa slova ujať nechcú a preto môže pohovoriť v rýchlosti komisie. Ešte pán Baten, predsa len. Bohužiaľ, rečník nepoužíva mikrofón a preto ho nemôžeme tlmočiť. Veľmi ma zaujíma to posilnenie demokratickej participácie. Jeden zo so spôsobov, ako to urobiť, a to by mohlo byť súčasťou správ, že my, poslanci, ktorí sme priamo volení, by sme mali voliť, možnosť voliť ako individuálni členovia eh, výborov a nie voliť en bloc pokiaľ ide o, ten európsky demos, európsku identitu, ak chceme naozaj demokratickou cestou kráčať, treba povedať, že poslanci EP by mali byť tie osoby, ktoré boli by e, zvolení pre komisiu a prezident by mal byť priamo volený, pretože podstata demokracie je to, že môžete odvolať svoju vládu a to bolo súčasťou problému v mnohých krajinách, práve v Británii, keď je spôsob, kde volíte vládu a môžete ju odvolať, to už pre nás tu neexistuje, pretože vláda je v Bruseli. Môžete voliť poslancov EP, ale nemôžete odvolávať vládu. Buď teda E, celú vec zmeniť, alebo tu bude stále, stále taká nevôľa občanov, aká sa ukázala pri Brexite. Ak veríte v demokraciu, navrhnite to, aby poslanci boli tými ľudia, ktorí sa vyberajú, aby vytvorili komisiu, aby to by potom kabinet člen, členovia vlády a priamo volený by mal byť aj predseda, prezident. To by bola tá zodpovednosť, ktorú teraz nemáme. Možno vás teda poinšpirujú tieto moje návrhy. Nech sa páči teraz komisia, pani Monika Molzheimer. Ďakujem. Stručne. Predložili sme v januári balíček správa zameraná na budúcnosť teda k tej správe za rok 2017, ale tiež sme písali o tom, čo sme dosiahli za posledné 3 roky, článok 25, eh, kde sme chceli upriamiť vašu pozornosť na nástroj e-learningu, eh, kde, ktorý mal byť k dispozícii miestnym úradníkom, aby vedeli uplatňovať pravidlá o voľnom pohybe, prípadné prekážky, ktorými sú konfrontovaní. Ako povedal pán Kostas, občianstvo EÚ je v jadre fungovania EÚ a my sa v našej správe snažíme e, riešiť viacero bodov. Podpora práv občianstva EÚ, spoločné hodnoty, podpora participácie na demokratickom živote v EÚ, ako i zjednodušenie E, života európskym občanom a tiež posilnenie rovnosti. Vy ste e, správne poznamenali, že treba si uvedomiť tieto práva. A toto je jedna z hlavných e, priorit v správe o občianstve. Spustiť osvetovú kampaň o právach občianských, najmä pokiaľ ide o hlasovacie práva a konzulárnu Eh, ochranu. Práve v tejto súvislosti s touto ochranou, ktorá je už návrhu stanoviska, som chcela upriamiť vašu pozornosť na verejné konzultácie, ktoré chce spustiť eh, komisia k tým eh, priebežným cestovným dokumentom ehm, budúci týždeň a potom, pokiaľ ide o doplňujúce body, ktoré spomínajú napríklad posilnenie práva LGBTI, zoznam krokov komisie, kde chceme e, získať vašu podporu, pokiaľ ide o zoznam týchto krokov. Toto toľko môžem povedať teraz z mojej strany k tomuto stanovisku. Snáď záverečné poznámky pán Šogor? Nie. Ďakujem. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 15. september a tu vám teda ďakujem za tento bod. E, napredujeme pomerne svižne a preto tu nemáme ešte prítomného správodajcu e, k téme základné práva e, v integrácii Rómov. Uvidíme, či príde pani v post aspoň na 15.30. Dovtedy musíme bohužiaľ prerušiť zasadnutie do 15.30. Ďakujem vám. Colleagues, if you would like to take your seats again, we can begin. Zaujmite prosím miesto, pretože spravodajkyňa už prítomná je. Ak sa chcete zúčastniť tejto rozpravy, eh, zaujmite miesta. Bod 4 eh, sa týka základných práv pri integrácii eh, Rómov do EÚ, boj proti anticiganizmu spravodajkyňovi je pani e, Soraya Post. Už na poslednom stretnutí e, Líbe prezentovala návrh, to bolo ešte pred letnou prestávkou. 252 pozmenujúcich návrhov predložili poslanci tohoto výboru. A teraz e, môžeme prejsť k ich posudzovaniu. Soraya, poprosím ťa, aby si pohovorila o tých predložených pozmeňujúcich návrhov a potom dám slovo pozmeniu, teda tieňovým spravodajcom a ďalším poslancom. Ďakujem. Veľmi ma teší, že som sa vrátila. Tešila som sa na tento nový pracovný semester v parlamente. Rada som, že vidím tu všetkých kolegov. Teší ma, že mnohí e, predložili alebo našli si čas predložiť 252 pozmeňujúcich návrhov k našej správe. E, sú to kolegovia z výboru LIBE, ale i zastupcovia výboru FAM. Väčšina z nich sú výbornými návrhmi, ako zlepšiť terajšiu situáciu Rómov v Európe. Väčšina z nich tiež poukazuje na chápanie, keď hovoríme o význame boja proti antigypsizmu. Nechceme E, zabúdať na chudobu a sociálnu exklúziu. Chceme zdôrazňovať, že základným e, e, teda koreňom je vlastne tá, tá, tá nenávisť k Rómom, nedostatok informácií, spravodlivá politiky, veľmi predpojaté pohľady. Napríklad, ak sa nám nepodarí E, riešiť tento postoj proti cigáňom, pro anticiganizmu, e, tak nebudeme môcť posunúť tieto politiky. Nebudú to e, tie politiky implementované inkluzívnym a nediskriminačným spôsobom. Niektorí z vás predložili pozmeňujúce návrhy s podobným posolstvom, ako som chcela pertraktovať ja, ale s e, trošku e, e, miernejším textom. Ja som takisto chcela zdôrazniť, že Európa si svoje zodpovednosti voči ľudským právam neuplatňa. Už po 800 rokov je tu útok na týchto občanov. Verím, že my ako poslanci e, Európskeho parlamentu musíme vystúpiť výrazne teraz. Videla som niekoľko pozmeňujúcich návrhov týkajúci sa radikalizácie a kriminalizácie Tu verím, že my ako poslanci e, za výbor LIBE e, nesmieme formulovať takéto kolektívne úsudky o e, občanoch. Niektoré pozmeňujúce návrhy vinia Rómov, že by sa tiež mali snažiť sa vzdelávať a mali by chceť chodiť pracovať ja som sa ešte nestretla s ľuďmi, ktorí by chceli byť chudobní, ktorí by chceli, aby ich deti nemali vyhliadky v živote. Určite si nemyslia niečo iné než e, iní občania a rodičia. Tu chcem vyjadriť nádej, že dobrá spolupráca s tieňovými spravodajcami bude pokračovať v práci na kompromisoch a v rokovaniach, ktoré nás čakajú Budeme mať prvé stretnutie tieňových spravodajcov štvrtok, potom e, počas Štrasburgového pléna a hlasovať o prijatí správy budeme 28. septembra v pléne, potom v oktobri či novembri. Ďakujem. Thank you, Soraya. Um... Ďakujeme, Soraya. Teraz prejdem k tým spravodajcom. Mám sa to pána Čákyho. A pán Šogor, budete hovoriť za pána Čákyho. Dobre, takže pán Šogor za EPP. Ďakujem za slovo. Pán Čáky sa nemohol zúčastniť, tak ma požiadal, aby som to za neho prečítal. Ja, takže, čo návrhu správy, myslím si, že to je veľmi dôležitá otázka, pretože je jasné, že anticiganizmus v európskej spoločnosti je stále nažive a to komplikuje život Rómom. No ja som zaslal pár pozmeňujúcich návrhov, teda dosť, pretože toto je komplikovaná otázka a musím sa na nich pozrieť z niekoľkých uhlov a dúfam, že nie, niektoré moje návrhy pomôžu v boji proti antirómským náladám. Mali by sme hovoriť nielen o probléme, ale aj o výsledkoch ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v niektorých členských štátoch. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu, kolegovia, a dúfam, že na konci mesiaca prídeme s textom, ktorý bude pre všetkých priateľný. Ďakujeme, pán Šogor. Takže ďalej pani eh, Cecilia Wikström za ALDE. Takže chcem poďakovať spravodajkyni a jej týmu za to, že skutočne investovali veľa energie do tohto textu, ktorý sa zakladá na skutočnosti a taktiež spolupracovali pri jeho formulovaní s expertami, s e, zastupcami občianskej spoločnosti. No a myslím si, že e, tam vidíme zmenu e, tónu, čo sa týka diskusie o základných právach. Týka sa to totiž mnohých ľudí v celej Európe. No a Soraya Post sa už z kraja toho procesu ku mne približila, a začali sme o tom diskutovať. No a jej cieľom bolo, alebo tak som to pochopila, vypracovať veľmi ambiciózny text, keďže je to veľmi dôležitá téma. No a výsledkom tejto úzkej spolupráce bolo to, že sme spoločne vypracovali mnohé pozmenujúce návrhy, na čo som hrdá. Ako vieme, základné práva to nie je otázka toho, či ste z práva alebo zľava politického spektra. Je to komplexná otázka, ktorá sa týka ľudských práv a mali by sme tu prekonať rozdiely medzi politickými skupinami. No, čo týka základných práv, európskych rómskych komunít, tak tam vidíme, že doteraz e, sme e, čiatočne úspešne plnili si svoje povinnosti. No a Soraya Post si zaslúži úctu nás všetkých a je na čase zdôrazniť, že tu odvádza skvelú prácu a je na čase, aby Európa sa zmenila čo sa týka, alebo zmenila svoje chovanie k Rómom, ktorí žijú v rozličných štátoch Európskej únie. Teším sa na ďalšie konštruktívne dialógy a taktiež potrebujeme ešte zdôrazniť, že je treba vybudovať silnú koalíciu aj túto v parlamente, čo sa týka dodržiavania základných práv. Pán predseda, je skutočne najvyšší čas, aby sme túto v parlamente napravili všetky chyby, ktoré sme spáchali v minulosti a taktiež, aby sme týmto ľuďom napomohli k lepšej budúcnosti. Takže ďakujem, ďakujem Soraya a ďakujem všetkým, ktorí sú ochotní zaangažovane tomuto venovať svoj čas. Ďakujeme, Cecilia, pani Albio za e, GUE. Ďakujem. Takže predovšetkým by som chcela poďakovať za odvedenú prácu spravodajkyni pani Post. Bola to skutočne skvelá práca. Myslím si, že dôležité zdôrazniť prácu európskych inštitúcií, že je treba, aby bojovali eh, prerozovým spôsobom proti anticiganizmu v rámci všetkých našich politík a taktiež je treba odvádzať špecifickú prácu, čo týka boja proti diskriminácii, marginalizácii a chudobe, pretože eh, tejto, tejto sú odsudené veľké skupiny Romov v celej Európskej únii, viac než polovica všetkých. My sme taktiež zaslali veľa pozmeňujúcich návrhov, kde hovoríme o tom, že rasizmus a diskriminácia sú skutočne markantné. No a my tu nehovoríme len o tom, že je tu nedostatočná inklúzia e, rómskych osôb v rámci európskych politik, ale hovoríme aj o inštitúciách, kde Bohužiaľ často sa dostatočne nebojuje proti prejavom nenávisti, dokonca ani tu na v parlamente. Potrebujeme politiky, ktoré nám pomôžu bojovať proti diskriminácii, proti anticigarizmu vo všetkých oblastiach a nestačí len prichádzať s nejakými dobré mienenými vyhláseniami, pokiaľ zároveň budeme podporovať politiky škrtania v rámci rozpočtu alebo politiky šetrenia, ktoré spôsobujú to, že sa tým podstate priškrtia e, verejné telesa a taktiež mimovládne organizácie, ktoré bojujú proti diskriminácii. A nestačí len odsúdiť agresiu v Európskej únii, pokiaľ zároveň tu sú privilegované vzťahy s krajinami, ktoré podporujú diskrimináciu, aby sme taktiež mali zároveň takú migračnú politiku, kde ľudia, ktorí sú prenasledovaní, pretože sú Rómami, nemôžu obdržať medzinárodnú ochranu a taktiež toto nedostatočné je ošetrené v rámci našich, našich e, geopolitických e, aspektov. Potrebujeme, aby e, potrebujeme skoncovať s nerovnosťami napríklad v rámci vzdelávania alebo poskytovania bývania Taktiež je treba zrevidovať politiky, ktoré sme robili až doteraz, pretože navyše sme zistili, že financie, ktoré boli určené na boj proti anticiganizmu v Európskej únii, sa napríklad budovali školy, kde sa segregujú Rómovia. No a toto sú asi tie najdôležitejšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme v tomto zmysle zaslali, ale samozrejme musíme naďalej pracovať aj my v rámci našej inštitúcie, ale taktiež spolupracovať s rómskymi organizáciami a toto je jediný spôsob, ako môžeme bojovať pro, účinne proti nenávisti. Ďakujem. For... No a teraz Bodil Valero za zelených. Ďakujem. Ja by som na úvod chcela poďakovať Soraji za jej veľmi ambicioznú ambiciozne stanovisko. A ďakujem taktiež za to, že postupoval tak inkluzívne. My sme mali všetci možnosť sa vyjadriť už z kraja všetkých prác, za to jej ďakujem. Taktiež súhlasím so Sorajou v tom, že potrebujeme v rámci tohto stanoviska silné formulácie, pretože už celé roky Rómovia boli občanmi druhej kategórie v našej spoločnosti a toto nemôžeme naďalej dopustiť. Momentálne sme v situácii, kedy sloboda pohybu pre európskych občanov je spochybňovaná v mnohých európskych krajinách. A nie je to naša sloboda pohybu ako expatov, ale sloboda pohybu Rómov, ktorí prídu na našich krajín a žobrú na ulici. Ich sloboda pohybu A musíme sa ku všetkým chovať rovnako. Okolo Rómov sa toho deje veľa, no a my by sme mali hľadať dôvody toho, prečo ľudia k nám prichádzajú a žobru u nás na ulici. Musíme hľadať príčiny, dôvody. A mnohí si myslia, že najlepším riešením je zakázať žobrenie, ale to nie je najlepšie riešenie. Najlepším riešením je zistiť, aký je dôvod alebo aké sú dôvody že ľudia odchádzajú, opustia svoje, možno aj svoje deti, svoje rodiny a odchádzajú do iných krajín žobrať. Myslím si, že každý by radšej pracoval vo svojej vlastnej krajine, než žobral na ulici v inej krajine. Máme Európsky dohovor o ľudských právach a máme teda povedomie o základných právach, ale čo sa týka nárokov a práv menšín, tak tam v podstate nemáme žiadny spôsob, ako potrestať krajiny, ktoré nedodržiavajú ľudské práva. No a myslím si, že o toto presne by nám malo ísť. Potrebujeme lepšiu legislatívu, aby sme mohli sa vysporiadať s týmito krajinami, ktoré nedodržiavajú ľudské práva. A nehovorím len o Rómoch. Sú tu mnohí, ktorí sa to, mnohí ďalší, ktorí sa to týka. No ale my nemáme takéto e, sankčné metódy, metódy, ako vytvárať tlak na tieto krajiny. Nede tu len o to, že musíme mať legislatívu v dispozícii, taktiež musíme byť aktívni v oblasti tvorby verejnej mienky. A tuto sú tie názory veľmi kategorické. A Ja som veľmi rada, že som súčasťou tohto procesu. Podpísala som, aj, som sa aj pod pozmenujúce návrhy Soraj aj iných a myslím si, že tento text bude veľmi silný. Ďakujem. Ďakujem všetkým za ich príspevky do diskusie. Komisia tu hrá dôležitú strategickú úlohu, takže predtým, než odozdám slovo Soraji, tak si môžeme vypočuť komisiu, pán Schmidt. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za túto skvelú správu, pani spravodajkyni. Je to veľmi dobre vypracovaná správa, je taktiež veľmi silná a jasná. Komisia je toho názoru, že je dôležité, aby Európsky parlament hovoril jasným hlasom o tom, ako sa situácia má v súvislosti s inklúziou e, rómskych spoluobčanov Európskej únii. Európska komisia by taktiež chcela vyjadriť svoje, svoju vďaku za toľké pozmenujúce návrhy. Bolo ich 252, to je skutočne ohromné číslo. A všetky podporujú to posolstvo, ktoré ste zakompovali do vášho textu. Taktiež by som chcel zdôrazniť, že táto správa je veľmi dobre načasovaná. Vy viete, že na žiadosť Európskeho parlamentu Európska komisia v roku 2011 vypracovala Európsky rámec pre inklúziu Rómov a teraz je na čase sa pozrieť na to, ako budeme pokračovať, postupovať po roku 2020. No a teraz je ten správny moment na to, aby Európsky parlament zaujal jasné stanovisko len toho, ako bude postupovať ďalej. Na tomto zmysle súhlasím so všetkým tým, čo tu dnes zaznelo, taktiež s mnohými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré zaslali nielen tieňoví spravodajcovia. Väčšina z nich sa uberá rovnakým smerom, možno s trochu inými formuláciami, ale je to pravda, máme 800-ročnú históriu diskriminácie a anticiganizmu, ale možno len 5 až 6 rokov existuje spoločné európske úsilie na tom niečo zmeniť. Je dôležité, aby v tejto správe bola vyvážnosť medzi na jednej strane príčinami anticiganizmu a na druhej strane programom sociálnej inklúzie, kde musíme meniť životy ľudí, musíme skutočne nájsť vyvážené formulácie, ktoré budú zároveň jasné a tvrdé, ale nie príliš. Pretože samozrejme postupujeme príliš pomaly, to je sklamaním, ale určite sa oberáme správnym smerom. Taktiež sa chcem na chvíľu vrátiť k otázke voľného pohybu. Toto sú zásadné body. No je jasné, že každý európsky občan má nárok na voľný pohyb. No a v tomto zmysle by som taktiež chcel povedať, že pozmeňujúce návrh 124 a 135 pani Bild zo Švedska sú veľmi dobré a tieto dva návrhy pojednávajú práve o tejto téme. Hovorí sa tam, že tieto práva nie sú spochybniteľné. Nebudem hovoriť o detailoch, ale je určite dôležité nevyvolať dojem, že tieto práva môžu byť nedržiavané. na záver by som chcel povedať, že súhlasím s pani Post ohľadom toho, že čo týka niektorých formulácií, tak tie by mohli byť trochu opatrnejšie. Myslím si, že nie je vhodné tam mať odvolávky na rómskú kriminalitu. Možno je to otázka terminológie, ale myslím si, že je dobré byť opatrný s formuláciami. Toto, bol taký krát, taká, toto bola taká krátka spätná väzba z mojej strany a ja sa teším na tú záverečnú konsolidovanú verziu, takých pozmeňujúcich návrhov. Dúfam, že tam prídu aj kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré budú potom prinášať vyváženosť medzi sociálnou inklúziou a anticiganizmom a jeho príčinami. No a myslím si, že potom Európsky parlament bude mať silné stanovisko ohľadom revízie súčasného rámca a toto bude ďalší krok smerom k ďalšiemu rámcu, ktorý bude platný po roku 2020. Ďakujem vám za odvedenú prácu. Komisia je vám samozrejme vždy k dispozícii. Ďakujem. Ďakujeme za tieto pozitívne slova zo strany komisie. Teraz by som chcel dozdať slovo späť Sorai Post. Chceme poďakovať aj tieňovým spravodajcom za to, že venujú svoj čas tejto otázke a myslím si, že treba povedať, že obsah týchto 252 pozmenujúcich návrhov je trochu iný, než čo bolo v prípade iných e, správ, ktoré sa stiahovali k Rómom. A teraz my v rámci výboru Libe riešime mnohé ďalšie otázky. A táto téma by takmer vymizla, zatiaľ čo pred 20 rokmi toto bola hlavná téma, čo sa týka otázky diskriminácie. Takže ďakujem vám za to, že sa naďalej sústreďujete na túto tému. To sa ukázalo aj v tých posledných návrhoch, ktorý 252. A teraz odostávam slovo späť spravodajkyni, aby sa ešte na záver vyjadrila. Ďakujem, Claude. Ďakujem, milí kolegovia. Ďakujem aj komisii, pán Schmidt, za komisiu z DG Justice. Áno, snažili sme sa tam dosiahnuť vyváženosť, pretože vieme, že je to všetko prepojené. Sociálna inklúzia, chudoba, všetko toto je prepojené, tieto témy. No a ďakujem aj tieňovým spravodajcom, kolegom. Áno, je dôležité byť transparentný a pracovať spolu ako podala kolegyňa Cecília, tuto nehovoríme o tom, či ste zľava alebo sprava. Toto by malo zaujímať všetky politické strany. Táto otázka je rovnaká pre všetkých možno, keď s vylúčením extrémnej pravice fašistov. Ale pre nás, bežných politikov, je dôležité, aby sme k tomu zaujali spoločné stanovisko, stanovisko, pretože nie je akceptovateľné, aby sme v roku 2017 a v nadchádzajúcich rokoch mali takúto situáciu, na ktorú rozhodne nemôžem byť hrdý. A by sme hovorili, že to nemôžeme napraviť. Týka sa to miliónov ľudí. Ja nemôžem jesť, spať a dobre žiť, pokiaľ viem, že je toľko ľudí, ktorí žijú v tých domov zo smetí, sú tam malé deti, ktoré nechodia do školy, pretože nemajú vodu, nemajú poriadne oblečenie, pretože ich šikanujú spolužiaci a učitelia. Takže si myslím, že táto iniciatív, správa z vlastnej iniciatívy je dobrým začiatkom. Teším sa na naše ďalšie diskusie, na stretnutie dňových spravodajcov. No a čo týka kompromisov, tak dúfam, že prídu také, ktoré si zachovajú tú celkovú podstatu mojej správy. Takže ďakujem. Dobre, ďakujem, to je všetko. Ďakujeme. Takže 28. septembra máme naplánované hlasovanie. Ďakujem. A teraz bod 5. Stratégia EU Afrika, podpor rozvoj, podpora rozvoja. A tu máme prezentáciu návrhu stanoviska pre výbor DV. Pani Cecil Kienge je spravodajkyňou. práve mi povedali, že napriek tomu, že spravodajkyňa tu je na čas, tak tie spravodajcovia ani nikto za komisiu tu ešte nie sú. No, tie spravodajca za EPP tu je. Takže kto tu nie je? Komisia tu nie je. Takže môžeme začať, nie? Je to v poriadku? Dobre. Takže ako som povedal, 29. júna sme mali prvú výmenu názorov s komisiou a s SVČ. Máme tam spoločné vyhlásenie hľadom obnoveného partnerstva s Afrikou. No a predovšetkým sme sa pozreli na tému o oznámenia e, o migrácii a správa o manažmente mobility a migrácie. A pani Kienge sa sústredovala na túto tému. Taktiež 12. júla sa konalo prvostretnutie stretnutie spravodajcov. A teraz nám Cecil Kienge prednesie svoje myšlienky a potom sa vyjadria tieňoví spravodajcovia. Zatiaľ je tu vás spravodajky len za EPP a komisie už taktiež na ceste. Takže ako prvá bude hovoriť tieňová spravodaj, pardon, spravodajkynia. Cecil, máš slovo. Grazie, Claude. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, Claude. Tento návrh stanoviska sa sústreďuje na to, ako e, riadiť e, mobilitu. E, je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o stabilitu Európy a Afriky. V týchto mesiacoch vlády sa snažili znížiť eh, počty eh, migrantov do Európy, ale tieto neklesajú. Cesty sa síce menia, ale počty eh, migrantov nie neboli ani zohľadené všetky aspekty tohto fenoménu migrácia. Všetky Eh, lokálne medzinárodné orgány diaspory nie sú postačujúco zapojené do diania. Je potrebné venovať sa a riešiť najmä tie príčiny mm, toku migrantov. Je potrebné im poskytnúť rovnaké práva a slobody. Títo migranti utekajú pred chudobou, pred vojnou. Krajiny cieľové a krajiny pôvodu musia preto lepšie spolupracovať. Je potrebné bojovať proti prevádzačstvu a to rôznymi nástrojmi. Okrem toho je potrebné postarať sa o podporu legálnych a bezpečných kanálov pre migráciu a tiež je potrebné podporiť mobilitu a slobodný pohyb ľudí v Afrike, ale aj medzi Afrikou a Európskou úniou. Afrika a EÚ tu majú spoločný záujem pri zvládnutí tohto fenoménu migrácia. Keď chceme prispieť k novým impulzom pre rozvoj, musíme byť pripravení eh, na pretože e, to môže byť aj obohatenie našej e, spoločnosti, že to môže posilniť naše spoločnosti, podporiť demokraciu, právny e, štát, podporiť dobré riadenie. Takže teším sa na vaše komentáre. Áno, to som mal spomenúť, že nie je e, lepšej osoby, ktorá by sa mohla venovať tejto problematike, pretože vy ste navštívili aj Afriku, keď ste sa e, venovali skúmaniu tejto problematiky. Máme tu o, o kolegyňu Mecolu za Datyho. Áno, Rašidu Daty dnes zastupujem, ktorá tu dnes byť nemôže. Rašida by sa chcela poďakovať pani spravodajkyni za návrhy stanoviska. E, bolo dohodnuté, aby to bol konzistentný eh, text, eh, že sa budeme eh, venovať len špecifickým špecifickým kompetenciám. Venuje sa spravodajkynia tomuto palčivému problému a my opakujeme, že v tomto výbore nenájdeme riešenie e, tejto problematiky bez toho, že by e, sa zapojil aj africký kontinent. Mali by sme to skonsolidovať, e, aby sme zabezpečili dohodu o readmisiách, aby sa táto uplatňovala. Je potrebné podporiť tiež partnerstva s africkými e, krajinami, aby sme umožnili lepšie možnosti pre občanov našich oboch kontinentov. E, stále tu však e, tieňová spravodajkyňa postráda istý aspekt a síce spolupráca v rámci boja proti terorizmu by mala byť integrovaná do tohto textu. Terorizmus nie je len dôležitou príčinou migrácie, ale tiež aj prekážkou vytvorenia dobrého prostredia pre bezpečný život našich občanov. Nemôžeme zamietnúť fakt, že toto je prepojené s otázkou mieru, stabilnej demokracie a príležitosti pre mladých. Teroristické organizácie destabilizujú mnohé krajiny, ktoré už teraz sú veľmi, eh, eh, na, veľmi fragilné. Napríklad, eh, mm, keď si pozrieme, čo robí Boko Haram. Terorizmus je silný fenomén, ktorý má veľké dopady na oba naše kontinenty. A preto naša tieňová spravodajkynia vyzýva na lepšiu spoluprácu pri výmene informácií informácií, aby sme odhalili teroristické e, e, organizácie a boj proti terorizmu by mal byť kľúčovým v našich vzťahoch. Predloží pani Tienová spravodajkyňa pozmeňovacie návrhy v tomto smere a teší sa na ďalšiu spoluprácu s pani e, spravodajkyňou a ostatnými tieňovými spravodajcami. Podil Valero za zelených. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať. Cecil, je to dobrý dokument a môžem súhlasiť s mnohým, čo sa v ňom uvádza. Ešte by som rada e, doplnila e, máme ešte niekoľko dní pred sebou, predložíme, naformulujeme pozmeňovacie návrhy. To, čo je dôležité, je, že rozvojovú pomoc nesmieme prepájať na nejaké podmienky e, týkajúce sa migrácie. A potom tam máme bod 3, prírodné katastrofy e, ale o zmene e, klimatických podmienok sa nič nehovorí. Prírodné katastrofy môžu byť následkom klimatických zmien. Mm. Môže to byť naozaj dlhodobé sucho, povedzme, ktoré povedie k tomu, že ľudia sú nutení opustiť svoje polia a, a presťahovať sa do veľkých miest E, sú e, vylúčení zo spoločnosti a sú nútení hľadať e, svoje živobytie za morom. Čiže musíme tam zmeniť perspektívu ako takú a neobmedziť sa len na prírodné katastrofy. Čo je tiež pre mňa dôležité, je otázka legálnej migrácie. Takže legálna migrácia nie len pre dobre vzdelaných ľudí alebo pre tých, ktorí utekajú pred vojnovými konfliktami, ale aj pre tých, ktorí majú nižšie vzdelanie a sú nutení eh, opustiť svoje domovy, aby sa dokázali inde na svete postarať o svoje rodiny. Takže aj túto skupinu ľudí je potrebné zohľadniť, pretože existuje títo ľudia, tiež prichádzajú, ak nelegálne, eh, tak nelegálne cez Stredozemné more alebo iné cesty. Takže aj o tomto by sme mali hovoriť. A potom by sme mali ďalej hovoriť o eh, systémoch Eh, posielania peňazí eh, migrantov eh, domov, to je komplikované. Sú mnohí, ktorí nemajú žiadny občianský štatút, nemajú dokumenty osobné a nemajú možnosť posielať peniaze domov. A tiež by sme sa mali sústrediť vo zvýšenej miere na mladých ľudí. Afrika je vlastne jediným kontinentom, ktorý nemá prestarnuté obyvateľstvo. Priemerný vek v jednotlivých afrických krajinách je nízky. A to má rôzne príčiny. Konflikty vojnové, e, epidémia AIDS, ktorá ešte stále e, je nie síce už v takom rozsahu ako pred niekoľkými rokmi. Takže, ako som povedala, je tam veľa mladých ľudí a to je veľká výzva pre africké krajiny. Takže my sa na to musíme tiež vo veľkej miere zamerať. Aj africkí politici nám to neustále eh, hovoria, že by sme sa mali venovať najmä týmto mladým ľuďom. Čiže na toto by sme sa mali v stanovisku silnejšie zamerať. Ďakujem, pán eh, Van Orden, nech sa páči. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa Hovoríme teraz o stratégii EÚ a Afrika áno. E, vy ste z výboru pre zahraničné veci, áno, ale som tiež náhradníkom v tomto výbore. Áno, ste vítaní. Hovorím v mene pána Vistosona, ktorý je tieňovým spravodajcom e, k tomuto stanovisku. Nemôže tu žiaľ dnes byť a ospravedlňuje sa hovoríme o stanovisku. Keď sa pozrieme na pôvodnú správu, je tam mnoho oblastí, e, ktorým by sme sa mali venovať v tomto výbore. E, taká jedna menšia vec. E, parlament už mal správu ohľadne podporu podporných mierových operácií pre Afriku v minulom roku a je to veľmi dôležité z pohľadu tohto výboru. Veľmi dôležitým záverom tej správy eh, bolo, že súčasný program financovania nebol postačujúci mali by sme e, podporiť e, africké krajiny, aby tiež vo väčšej miere podporovali e, svoje podporné mierové operácie. To je teda ten jeden aspekt. Ďalší bod, ktorý tu nie je pokrytý, je otázka našľapných mín. To je určite otázka, ktorá má veľký dopad v Afrike a má dopad aj na jej rozvoj a má dopad aj na bezpečnosť. Takže myslím si, že aj toto by malo byť e, v správe spomenuté. Spomína sa tu korupcia, mm, áno, na oboch kontinentoch sú tu snahy hovoriť o, o korupcii, ale so všetkým rešpektom k Afrike, e, tá e, miera korupcie, ktorú nachádzame v Európe, nie je porovnateľná s mierou korupcie, ktorú nachádzame v mnohých afrických krajinách, nie všetkých, ale mnohých, kde skutočne dochádza k plundrovaniu e, štátnych eh, aktív a to je príčinou ešte väčšej chudoby tejto krajiny. A ďalšia vec, o ktorej sa tu nehovorí, mm, a síce o, o raste obyvateľstva, v podstate o explózii počtu obyvateľstva. A nehovoríme ani o lepších snách, pokiaľ ide o plánovanie e, e, rodičovstva. Takže toto by mohol byť ďalší príspevok. Ďalší problém je problém s migráciou. Viem, že to je veľmi chulostivý problém a viem, že kolegovia majú na túto problematiku rôzne názory. Môžeme hovoriť o tom, čo poháňa migráciu, Áno, k tomuto sa tu určité veci spomínajú, ale myslím si, že by sme sa e, mali dohodnúť na realistickejšom, progresívnejšom prístupe, pokiaľ ide o Európsku úniu a jej vzťah k migrácii. Je potrebné ju podstatnou mierou znížiť, ak nie úplne zastaviť migráciu teda z Európy, e, z Afriky do Európy. To musí byť našim cieľom. A nevidím e, tu e, ani náznak e, takéhoto e, myslenia. Keď sa pozriem na správu, vidím, že tie pasáže, ktoré sa týkajú migrácie, sú veľmi slabé a skutočne to z nášho pohľadu, z môjho pohľadu nie je postačujúce len vyzývať po efektívnejšej spolupráci s krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami. Potrebujeme v tom tomto smere konkrétnejšie e, myšlienky a mm, e, mnohí lídry európskych krajín, Španielska napríklad, Nemecka, aj e, vysoká predstaviteľka Európskej únie sa stretli v Paríži 28. augusta a prišli s novými myšlienkami, pokiaľ ide o hotspoty, ktoré by mali byť zriadené v určitých afrických krajinách e, v záujme riadenia a riešenia týchto otázok migračných tokov, zlepšenia bezpečnosti na hraniciach. Takže zdá sa mi, že môžeme všetci tu a vieme písať všetci tu krásne správy o tom, ako to e, vyzerá, čo sa robí, ale to nás nikam nedostane. Takže pán predseda, e, mnohí, teda kolegovia, ak nie väčšina z nich asi nebude súhlasiť, ale um, veľa tam je veci v tejto správe, ktoré nie sú uh, spomenuté, ale ktoré napriek tomu treba urgentne riešiť. Ďakujem pekne. Predložili ste celý rad návrhov. Uh, Stanovisko pani e, Kieng sa týka e, manažovania migrácie, to je ten ústredný bod stanoviska LIB. Mali sme k tomu výmenu e, skúsenosti aj s predstaviteľmi SVČ, ale dám slovo potom aj komisii, aby prezentovala svoje stanovisko. Keď som Uh, už som chcel dať slovo komisii, ale ešte sa nám tu hlásila o slovo kolegyňa Birgit Cipl, ktorá práve konverzuje uh, s niekým. Uh, ďakujem pekne. Nebola som si vedomá toho, že zoznam rečníkov už bol uzavretý, ale ja by som rada prispela niekoľkými pripomienkami k, tejto, k tomuto veľmi zaujímavému stanovisku. Rada by som všetkým nám pripomenula, že sme minulý týždeň e, mali podrobnú rozprávu e, týkajúcu sa jedného z členských štátov a mnohí, ktorí hovorili z viacerých politických strán v tomto parlamente, zdôrazňovali, že Mm, zúrazňovali naše spoločné hodnoty a síce, že demokracia je e, e, srdcom e, Európskej únie a že je potrebné chrániť tieto hodnoty v rámci Európskej únie. Pokiaľ ide o túto správu, je tiež dôležité, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách v spolupráci aj s tretími krajinami, aby sme sa pokúsili posilniť mier a demokracie revíziu aj v tretích krajinách. Mm, máme tým e, na mysli, e, e, že je potrebné bojovať proti korupcii, proti diktátorstvu v tých tretích krajinách a tým dopadom, s ktorým sa stretávame, následkom je táto veľká migrácia. Správa výboru eh, DV eh, sa sústreďuje na chudobu a neexistujúcu perspektívu pre ľudí, keď nevidíte šancu na zlepšenie svojho života a svoju krajinu opustíte. E, to je skúsenosť, ktorú e, zažili aj mnohí Európania v ostatných e, storočiach a teraz ju zažívajú ľudia v krajinách centrálnej Afriky. Keď sa pozerám na správu, myslím si, že je potrebné zabezpečiť, aby sme v tejto oblasti mali koherentnú politiku. Pretože je jedna vec hovoriť o, o podpore rozvoja, rozvoja e, vynakladať určité finančné e, prostriedky na rozvoj v týchto tretích e, krajinách, kde nie je perspektíva pre ľudí, kde existuje chudoba. A my musíme ale zároveň zabezpečiť, aby tie dopady z tej rozvojovej e, pomoci e, neboli, e, nemali ani zlé následky iné politiky, napríklad poľnohospodárska, rybolovná a podobne. Myslím si, že táto správa môže v nás povzbudí to e, povedomie, že e, hovoriť o, o migrácii e, neznamená hovoriť len o jednej veci, ktorú musíme zvážiť, ale musíme zvážiť celý celú paletu rôznych politík, ktoré praktizujeme s našimi partnerskými krajinami na africkom kontinente a že je potrebné, aby sme sa dopracovali k zmene, urobiť nielen všetko, čo je v našich silách, aby sme túto situáciu e, zlepšili, ale tiež, aby sme e, k tejto spolupráci dostali aj e, tretie krajiny, aby sme im dali možnosť povedať si, čo si oni samotné myslia o tom, že by im pomohlo zlepšiť ich situáciu. Ďakujem pekne, Birgit. marie Christine. Vy ste práve prišli, aj vy by ste sa chceli e, vyjadriť. Ste tieňová správodajkyňa za AQE. Vidím, že ste práve prišli. Ospravedlňujem sa, Cecil, pretože som bola v podvýbore pre obranu, kde bolo vypočutie osobitného e, zástupcu v rade Chcem poďakovať Cecil za jej prácu. E, počul som len záver e, Brigitiných slov a zdieľam e, jej obavy. Menovite tie, že ide o recipročný záujem dotknutých obyvateľov. Som samozrejme za rozpravy s, par- s africkými partnermi, ale treba rozlišovať neposudzujeme predsa všetky, všetkých šéfov vlád rovnako a všetkých predstaviteľov. Musíme zohľadniť reálnu situáciu krajín, menovite potom situáciu ľudskoprávnu v každej z tých krajín. Ale keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu, máme tak trošku dojem, že európske úvahy E, e, v tých situáciách e, sa týkajú partnerstiev, ide o ekonomické partnerstva. Ja nepodporujem ten termín ekonomických partnerstiev s Afrikou. Trošku to naznačuje, že máme na jednej úrovni diskusiu ekonomickú. Nemyslím si, že by sme nemali diskutovať a nezohľadňovať výzvy, avšak treba zohľadňovať realitu. Je to pravda pre migračnú otázku. Tu tiež máme dojem, že sú to záujmy európske, ktorý, ktoré treba rozlišovať v tejto otázke. Nevidíme, že by naši e, zástupcovia našich krajín to zohľadňovali berúc do úvahy tiež situáciu, reálnu situáciu, myslím si, že v tejto veci predložím eh, nemálo pozmeňujúcich návrhov. Som za partnerstvo s africkými krajinami, je to zásadná výzva pre budúcnosť, avšak pod podmienkou, že EÚ bude zohrávať eh, príslušnú úlohu, ktorá jej prináleží nie úlohu, kde sa budeme zamestnávať prioritami, ktoré e, ako zvyčajne naznačujem úlohy alebo výzvy neokolonialistické, ale s to pohľadom na budúcnosť európskej a africkej e, populácie, teda pokiaľ ide o budúcnosť ľudstva. To je skutočná výzva. Ak budeme naďalej e, tú situáciu zhoršovať, tak sa rútime do katastrofy, ktorá ťažko spočíne na e, ramenách budúcich generácií. Okay, thanks. So before I go back... Ďakujem pekne. Skôr než dám opäť slovo spravodajcovi, viem, toto je e, stanovisko, e, len stanovisko, ale je to naozaj veľmi dôležitá téma, áno Všetci vieme, že chceme lepšiu spoluprácu s Afrikou a hovoriť tam o detailoch s Afrikou je veľmi dôležité. Pozerám sa, e, kto bude ochotný za komisiu odpovedať ohľadne partnerstiev, pokiaľ ide o migráciu. Len veľmi, veľmi rýchlo, pretože aj tak budeme hlasovať. Ja budem za SVČ hovoriť a potom dám slovo kolegom za komisiu. Som vedúcim oddelenia pre Afriku Veľmi vítame tento proaktívny, túto mm, proaktívne zapojenie sa Európskeho parlamentu do procesu príprav e, samitu. Samozrejme, treba zohľadniť aj interparlamentnú dimenziu e, tohto samitu. Vítame e, tento návrh stanoviska vypracovaný pánom Ponga a Teším sa aj na túto správu LIBE e, výboru, ktorá sa bude sústredovať na problematiku migrácie. Cieľom e, samitu je e, riešenie migrácie. Migrácia teda bude veľmi dôležitá tou oblasťou, ktorá tu bude diskutovaná zároveň s problematikou bezpečnosti, ale aj ďalšími otázkami. Návrh stanoviska spomína tieto e, základné princípy solidarity, tú zodpovednosť, vzájomnú mm, zodpovednosť. Treba v tejto súvislosti si uvedomiť aj valecký proces a valecký plán, ktorý bol dohodnutý. Tiež vítame skutočnosť, že je tu aj mm, odvolávka na e, tie e, spúšťače migrácie. Tiež eh, vyzýva sa tu k efektívnej spolupráci v boji proti obchodovaniu s eh, ľuďmi, boju proti eh, prevádzačstvu a tiež sa tu uznáva dôležitá úloha Afriky, africkej diaspory, ktorú môže zohrať v celom tomto procese. Takže nemáme v tomto smere žiadne uh, námietky. Uh, Pani e, e, vysoká predstaviteľka sa v Paríži zúčastnila stretnutia, ktoré zvolal pán e, Macron. Hovorilo sa o našich vzťahoch s Africkou úniou a tiež s africkým kontinentom vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť aj komisia. Nemusíte, pretože sme si vypočuli stanovisko SVČ a v júni sme mali všeobecnú výmeru, výmenu názorov, takže je to takto v poriadku. Sofie, chceli by ste sa e, e, vyjadriť? Len veľmi staručne, prepačte, že som prišla o niekoľko minút neskôr, respektíve vy ste začali o niekoľko minút skôr. E, partnerstvo rozvojová pomoc. To všetko znie veľmi e, e, pekne, ale e, sú tam aj určité otázníky. Napríklad v ostatných týždňoch sme videli správy v médiách, kde sa hovorilo, že mnoho finančných prostriedkov sa platí určitej kriminálnej zločineckej skupine B48. Je to e, teda hovoríme o tzv. partnerstve, e, spoločných snahách. V podstate e, nahradzuje sa azylová politika, to znamená, že to je úplne iný rámec, e, ktorý si vyžaduje aj inú úlohu Európskeho parlamentu, respektíve žiadnu úlohu, respektíve veľmi malú úlohu. Takže e, mali by sme hovoriť nielen o týchto partnerstvách, ale aj o všetkom, e, čo prebieha mimo nich. Eh, chcela by eh, som eh, mať trochu náhľad do finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené, ak napríklad sa 90 miliónov eur vynaložilo na vzdelávanie Libijskej pobrežnej stráže. Rada by som vedela, kto tam to kontroluje, kto je zodpovedný za tie finančné prostriedky, kto tam má kontrolu, pretože vieme, že tam je veľa involovaných. Eh, eh, eh, mnohí sa ani neodvážia ísť do tej oblasti kontrolovanej tej, tou brigádou 48. Miliardy eur putujú do Líbie. Ja by som chcela vedieť, ako to celé funguje v európskom kontexte. Nie je to poprvýkrát keď sa takéto niečo deje. E, spomínate si, že náš dobrý priateľ pán Berlusconi e, urobil určité obchody s e, Kadafim a nedá sa to označiť za úspech Je to veľmi nešťastné, že je tu tak málo účastníkov, pretože to je veľmi dôležitá problematika. miliardy sa uh, míňajú na niečo, čoho výsledky nevidíme, nevidíme. Nevieme, aké to má dopady, aké to má dopady na ľudské práva. Možno to by bolo e, lepšie e, venovať tieto finančné prostriedky našim ľuďom, než ich posielať do pušte v e, Líbii. Mnohí kolegovia tu nie sú, pretože je taký nabitý program dnes. Chcel by som e, povedať a pripomenúť nám teda, že je to e, dôležité stanovisko a skôr než dám slovo e, Cecil, chcem povedať, že som, že si ctím, že tu sú aj kolegovia náhradníci Mali, Afganistan a spôsob, akým parlament nie je za zapojení do e, niektorých záležitostí. My by sme e, chceli e, byť viac zapojení, pretože máme tu celé spektrum pohľadov, ako aj pán Van Orden povedal, ale často nie sú naše hlasy vypočuté a my očakávame, aby boli. Takže ďakujem, že ste nám to pripomenuli. Nebuď... Chcel by som kolegom pripomenúť, pripomenúť, že tu ide v tomto stanovisku o migráciu, o partnerstvo v rámci e, mobility. Samozrejme, že tie detaily sú dôležité. Musíme preskúmať, čo to e, znamená aj na neformálnej úrovni. E, naša pani KNG spravodajkyňa, má veľké skúsenosti v Afrike, pracovala na tomto eh, stanovisku veľmi eh, usilovne a mm, musíme, nemáme teda veľa času, ale musíme e, preskúmať, ako sa v e, Libe e, budeme ďalej venovať tejto problematike. SVČ aj komisia nám povedali, je to naozaj problematika, ktorá sa veľmi rýchlo vyvíja, takže musíme byť aj my veľmi rýchli aj z pohľadu na ostatné stretnutia. Takže toto som len chcel spomenúť, pretože to je veľmi dôležitá problematika práv. Áno, viem, že je to veľká úloha pre vás, eh, Cecil. Ak eh, chcete, nech sa páči, môžete odpovedať na určité body, ktoré tu boli eh, prednesené, najmä s hm, tým fokusom na migračné partnerstvo. Ďakujem. Ďakujem, Perché sono stati contributi molto importanti. Mnohé, úprimne povedané, mnohé vaše poznámky e, si zaslúžia pozornosť, e, e, ktoré môžu podporiť našu prácu. Hovorilo sa o prístupe realistickom. Nie je realistické myslieť si, že sa dá určitý fenomén blokovať, ktorý je historicky daný Potrebujeme realistický a holistický prístup. Dlho sme o tom diskutovali i v tomto výbore. E, k tomu vzniklo i uznesenie, k tomu sa musíme vrátiť, pretože takýto holistický prístup je potrebný aj pre spravovanie migračných tokov. Musíme, musíme sa zamerať na určité Eh, už sa dnes o tom hovorilo, pokiaľ ide o terorizmus. Eh, a takisto bod 3, kde ide o dôležitý aspekt. Ide o globálne zvládanie, holistický prístup. Nemali by sme sa zapliesť v drobnostiach, práve pokiaľ ide o terorizmus to nás potom zavádza od e, zacielenia. A pokiaľ ide o túto správu. A tiež potom mnohé elementy spomínala aj Birgit. Zdieľam e, mnohé jej slova. To by bol proste i ten môj prístup. Špecifické pohľady aby sme sa od toho holistického prístupu nevzdialovali. Ďakujeme, Cecil. Prebehne teda e, diskusia 8. september je lehota na predkladanie pozmeňujúci návrhov. 28. septembra sa v Líbe bude hlasovať. Ďakujem vám za e, podrobnú rozpravu k takejto dôležitej problematike. Takže ešte raz za to vďaka kolegovia. 16.40 máme rozpravu, respektíve, pardon, hlasovanie a preto preruším zasadnutie do 16.40. Prosím, veľmi presne sa dostavte na 16.40 a vaše kartičky majte prosím so sebou.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 Okay, colleagues, if everyone is ready, we will uh, begin the vote. Kolegovia, ak uh, môžete, začneme hlasovať, uh, pokiaľ ide o špecifickú tému, a to je fentilpiperidin 4IL. Ak uh, môžeme, začneme hlasovať. Je to jedno jediné hlasovanie. Hlasujme. Just indicate with your hand. Prosím, avizujte, avizujte rukou. Budeme počítať iba na Lopeza Aguilara. Končím hlasovanie. Prijíma sa 32 hlasov za, nikto nebol proti, jediný sa zdržal hlasovania. Vlážame pánovi Hortefe a to je koniec hlasovania na dnes. Dáme si predstavku teraz do 16.45 a potom prejdeme na bod 7 a to je výmena e, názorov s pánom, s pánom komisárom Avramopulosom. Takže predstavka do 16.45. Ale nabádam vás, ostaňte, pretože si budeme vynieť názory. Kolegovia, ďakujeme za e, vašu účasť na tomto stretnutí dnes. Dnešný program završíme veľmi dôležitý bodom. Pán, náš pán komisár je prítomný. Pán Garkov, takisto riaditeľ EU LISA, je tu prítomný. Osobitne však e, pán komisár kde ide o inteligentnejšie informačné systémy. Tešíme sa, že tu dnes môže byť. Len to podporuje ten záujem, ktorý e, tento výbor preukazuje. Ďakujeme za vaše vystúpenie dnešné. E, na úvod snáď, kolegovia, tento informačný bod e, nadvezuje na uverejnenie oznámenia komisie o s- E, silnejšom a inteligentnejšom informačnom hraničnom systéme. E, tento výbor sa informačnými systémami zaoberal už opakovane. Celý, celé množstvo legislatívnych návrhov v tejto oblasti systém Entry Exit, ETIAS, SIS, Eurodac, ECRIS. Súčasne však diskutujeme o budúcej výzore informačného systému a práci E, špeciálnej skupiny na vysokej úrovni o informačných systémoch a interoperabilite. Je dobré, že pán komisár pohovorí e, o týchto tak dôležitých bodoch. Veľmi technické otázky pre nás, ale teda veci veľmi politicky dôležité. E, a preto teda s veľkou radosťou hneď na úvod e, udelím slovo pánu Avanopoulosovi, aby nás poinformoval a potom následne pán riaditeľ EU Lisa, pán Garkov by nás poinformuje takisto. Ale teda najprv pán komisár a vy kolegovia, veľmi vám ďakujem, že ste si našli čas e, na toto stretnutie. E, takže prosím vaše slova v tejto otázke a vítajte teda v každom prípade na tomto stretnutí. Vítajte prosím všetci. Dúfam, že ste mali príjemnú letnú prestávku. Teším sa na spoluprácu v budúcich mesiacoch, ktoré budú nie ľahké, ale určite budeme spolupracovať. Chcem vám poďakovať iba vám, pán predseda výboru, za pozvanie na toto veľmi dôležité stretnutie dnes. Veľmi ma teší, že nový rok pracovný rozbehneme práve touto diskusiou. Práca na našich politikách e, pokračuje a určite budeme mať e, dôvod v budúcnosti sa často stretať. Dnes však diskusiu zasvedcujeme najnovšiemu vývoju v oblasti interoperability úzko spojené s tým sú i návrhy E, na posilnenie EU-LISA. Nebudem asi už opakovať, aké dôležité sú výmeny informácie medzi členskými krajinami, agentúrami EÚ, ďalej presadzovaním práv súdnymi inštanciami, takisto e, e, informačné spravodajské služby. Ide o efektívne riešenie situácie, aby sme naozaj plnili e, očakávania našich občanov. Musíme tvoriť prostredie dôvery a od našich e, členských krajín žiadať, aby túto dôveru demonstrovali. Bez tohoto silného elementu nikdy nedosiahneme efektívnu bezpečnostnú úniu. Útoky v Barcelone a v Turku, v Londýne, Štokholme a v Berlíne nepochybne ukážu, ukazujú, že vo viacerých týchto útokoch e, efektívne zdieľanie informácií mohlo zachrániť, by bolo bývalo zachránilo životy. Máme tu množstvo nástrojov a informácií, alebo teda systémov na e, zdieľanie e, spravodajských informácií napríklad Schengen, vízový systém, systém Eurodac, Europol, PRUM a ďalšie systémy. Rýchlo tiež implementujeme náš európsky systém PNR. Veľmi dobre to viete. Stále vyzývam členské krajiny, aby využívali potenciál týchto systémov naplno. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme podporili členské e, krajiny finančne, e, odbornými znalosťami a najlepšími skúsenostiami. E, po tento rok a posledný rok e, na základe poučení z teroristických útokov naraz e, zvýšilo sa využívanie týchto systémov. Schengenský informačný systém osobitne Avšak treba robiť viac. A keď vravím viac, nemám na mysli e, kvantitu. Nechceme, aby jednoducho sa množili tieto informačné systémy. Máme ich dosť. Chceme lepšie využívať tie, ktoré existujú. A chceme e, vyplniť medzery v informačnej architektúre My sme predložili balíček návrhov na posilnenie a zlepšenie šengenského informačného systému už v decembri. A viem, že práca pána Koeja v tejto oblasti napreduje. Ako viete, navrhli sme nový systém Entry-Exit, ktorý zmodernizuje naše e, spravovanie vonkajších hraníc. Chcem poďakovať pánu Diasovi de Merovi a jeho týmu tieňových spravodajcov za dosiahnutú dohodu s radou a teším sa na záverečné prijatie v oktobri. Navrhli sme nový e, európsky systém e, cestovania a schvalovania ETIAS, ktorý nám umožní e, zjednodušenie bezvizového cestovania v rámci EÚ. To je dôležitý kľúčový bod tejto mozaiky bezpečnostnej, pretože momentálne tieto informácie nemáme. Pani Gál, ako viem, a vy všetci pracujete intenzívne na tejto problematike, a ja vás len vyzývam, aby ste čo najrychlejšie e, tlačili teda na prijatie. Takisto v neposlednej miere sme sa snažili zlepšiť momentálny systém trestnoprávnych informácií o občanoch tretich krajín ako nástroj pomoci pre orgány činné v trestnom konaní. Teraz k interoperabilite. Spoluexistencia tých už existujúcich a navrhovaných systémov nepostačuje. Aká je užitočnosť všetkých týchto systémov, ak sú izolovanými ostrovmi, ktoré nekomunikujú. Naše informácie musia byť prepojené, aby sa dali využívať. Jednotlivé úzly musia byť prepojené na národnej i európskej úrovni. E, presadzovanie práva, po, hraničné zložky, spravodajské služby, všetky potrebujú presné informácie zo všetkých informačných systémov, aby sa prijímali v správnom čase tie správne rozhodnutia. Prepojenie interoperabilita musí riešiť len obmedzený prístup jednotlivých jednotiek e, v činných trestnom konaní. E, prístup týchto informácií aj iným zložkám. Momentálne to brzdí e, ich úsilie, aby mohli predchádzať, vyšetrovať, stíhať alebo zabraňovať činom. Nový systém ETIAS bude potrebovať interoperabilitu, aby fungoval v rámci Schengenu, e, po vízovom informačnom systéme Eurodaku a takisto údaje z Europolu Eurodaku, tak ako to navrhujeme. V roku 2016 e, vytvorená odborná skupina sa zaoberala týmito otázkami a jednotlivými opciami interoperability sledovala existujúce i budúce systémy Europol a databázy Europolu, Interpolu, PRUM a ďalšie nástroje, aby sa e, vyplnili medzery v poskytovaní informácií. Dohodli sa, že musíme vytvoriť nový prístup k spravovaniu údajov pre bezpečnosť a hranice, kde budú relevantné centralizované európske systémy Tiež sa dohodli, že je možné tieto ciele dosahovať, plne rešpektujúc základné práva, osobitne potom ochranu údajov. Toto je kľúčové. Zdôraznili sme, že individuálne systémy musia rešpektovať princípy nevyhnutnosti a proporčnosti osobitné predpisy pre ochranu údajov by mali byť, mať špeciálne pravidlá o tom, kto má prístup k údajom, takisto obmedzenie účelu využitia podľa kategórií údajov, minimalizácia údajov a takisto pravidlá uchovávania údajov. Nevytvárame tu systém veľkého brata interoperabilita by nemala byť vnímaná ako problém e, pre základné práva. Naopak, má slúžiť na ochranu našich základných práv, bezpečnosť a mobilitu. Je to šanca pre silnejší a aktuálnejší systém ochrany s modernejším systémom na spravovanie našich informácií. Avšak Zábezpeky k základným právam sú takisto dôležité a musíme zabezpečiť, aby sa zachovali, keď budeme ďalej pracovať na týchto témach. Práve preto agentúra o základných právach, takisto do, dozor nad ochranou údajov sú spojené s touto prácou. Technické stretnutia s vami a radou sa už rozbehli, aby sa dosiahlo spoločné chápanie potrebných krokov na interoperabilitu informačných systémov do roku 2020. Aj som si tým, že koncom tohto roka budeme schopní predložiť solidný návrh, aby sme zarušili interoperabilitu našich informačných systémov. Ja tiež chcem poďakovať panu Gerkovovi a jeho týmu a eh, Eulisa za to, že prispeli k týmto prácam a nie len za to, ale aj za ich skvelú prácu odvedenú doteraz celkovo. Eulisa bude základným kameňom eh, našich prác na interoperabilite. Táto agentúra už aj kľúčovú úlohu pri manažmente existujúcich systémov, ako napríklad informačných systémov pre víza a pre šengenský e, priestor. A taktiež tu máme ETIAS a EXIT, ktoré sa, sa plánujú, ktoré budú schválené. No a tam to bude teda prebiehať rovnako. A preto v júni už sme prijali návrh na revidovanie rámca, v ktorom funguje táto agentúra a je treba tam zaručiť vysokú kvalitu údajov táto agentúra bude taktiež e, sídlom nového informačného systému, kde budú vykonávané nové špecifické úlohy v súvislosti s interoperabilitou. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, milí kolegovia, aby sme zaručili bezpečnosť občanov, musíme zaručiť taktiež e, bezpečnosť našich informačných systémov. A taktiež treba zaručiť, aby naši pohraničníci a policajní agenti mali v správnu chvíľu dispozícii správne informácie. A som si istý, že nový mandát EU LISA prispieje k plneniu tohto cieľa. A samozrejme sa taktiež cítim, sa taktiež teším na našu e, spoluprácu na týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. A teraz by hovoriť pán Gerkov, ktorý je riaditeľom e LISA. Ďakujem, ďakujem, že ste mi dali príležitosť sa zúčastnili na tejto diskusii. To je veľmi dôležitá diskusia. Ako už podal pán komisár, z kraja by som chcela povedať, že momentálne sme svedkami transformácie, eh, v, čo týka portfólia generálneho rejiteľstva eh, pre spravodlivosť. Ide tu o výmenu údajov. Na druhej strane tu je rýchla konvergencia medzi správaním hraníc, migrácie a taktiež hraničnou bezpečnosťou. A preto nemôžeme už izolovaným spôsobom pracovať na nových systémoch. Máme tu taktiež skupinu na vysokej úrovni, skupinu expertov, ktorá dospela k záveru, že členské štáty majú obrovský prospech z interoperability a že je treba tam všetky tie kroky riadne implementovať, je treba zlepšiť účinnosť eh, súčasných a taktiež budúcich informačných systémov, ktoré sú eh, ktoré existujú na európskej úrovni. Takže treba dobre spravovať údaje, je treba zlepšiť náš prísah v tejto oblasti, je treba posilniť bezpečnosť na hraniciach, aj taktiež vnútornú bezpečnosť. Zároveň interoperabilita ako taká neohrozuje základné práva, to jedno treba aj nám bolo jasné. Naopak, interoperabilita nám poskytuje dodatočné zábezpeky a zaruky, čo sa týka ochrany osobných údajov. A toto je zásadné, pretože interoperabilita to nie je len nejaké slučovanie databáz a nehovoríme tu o tom, že každý by mal prístup ku všetkému v rámci všetkých systémov. Nie, tu ide o efektívnosť a efektívne využívanie informácií, ktoré boli zozbierané prostredníctvom našich systémov. V tomto zmysle naša agentúra EU LISA už v priebehu prebiehajúcich práci na úrovni e, tejto skupiny expertov a pred zverejním finálnej správy vykonala mnohé úlohy, ktoré e, preskúmavali ich e, nálezy a taktiež sme mm, preskúmovali interoperabilitu, interoperabilitu v praxi. Naše výsledky boli, výsledky našej práce boli eh, predstavené 27. júla a momentálne sa chystáme na prípravu eh, prvej fázy implementácie a ide nám o to, aby sme vytvorili systém ktorý nám umožní využívanie biometrických údajov na európskej úrovni, zatiaľ čo budú e, rešpektované princípy ochrany osobných údajov, taktiež v súlade s ustanoveniami e, európskeho dozorcu, pardon, úradníka pre ochranu údajov. Taktiež e, budeme pracovať na rôznych štatistických správach, kde budeme využívať anonymizované údaje a na konci tohto mesiaca potom budeme mať dispozícii výsledky prvej štúdie na túto tému, kde potom budeme skúmať bližšiu koncepciu, ktorá bude predstavená v nadchádzajúcich mesiacoch, hneď potom, čo bude ukončená prvá fáza. Komisia práve spustila e, prvú štúdiu, ktorá, ktorú taktiež podporuje EU LISA, a v decembri by nám táto mala už poskytnúť koncepciu ďalšej implementácie. Takže sme vykonali skutočne komplexné práce, čo sa týka ochrany údajov v rámci členských štátov a EULISA naďalej tomto pracuje. No a na záber som chcel povedať, že interoperabilita poskytuje skvelé príležitosti na posilnenie vnútornej bezpečnosti v Európe a EULISA je toho názoru že by sme mali tento potenciál využiť naplno. V tomto zmysle naša agentúra je pripravená sa ujať svoje nové zodpovednosti, našich nových úloh v rámci našho nového mandátu a pracovať naďalej v oblasti interoperability a posilňovania výmeny informácií v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán Garkov. Teraz by som vám chcel dať príležitosť sa vyjadriť, položiť otázky. Dosť sa vás prihlásilo slovo. Som rád, že dnes po obede ste tu a že sa chcete zúčastniť túto diskusiu. Začnem pani Mecola. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som tu nebola od začiatku diskusie, ale bohužiaľ sa urgentne hlasovala v inom výbore. Ďakujem pán komisár, aj pán riaditeľ za to, že ste tu a za to, že ste dosiahli už takýto pokrok e, na ceste k interoperabilite európskych systémov. Ako viete, EPP nielen toto podporuje, ale taktiež si myslíme, že zlepšenie interoperability informačných systémov je jeden z našich, jedna z našich priorít, taktiež s cieľom samozrejme zabraniť útokom v Európe. My si myslíme, že už súčasne existujúce databázy a systémy, o ktorých sa momentálne rokuje, musia byť lepšie prepojené, aby sme pohraničníkom, e, taktiež colným úradníkom, imigračným úradníkom, súdnym orgánom a policajným e, agentom umožnili e, efektívnejšiu prácu. Taktiež by sa Ehm, by malo dojsť k lepšiemu systému registrácie podozrivých osôb. No a e, roku je sa medzi parlamentom a radou ohľadom e, entry-exit systému, teda systému pre vstup a výstup tam sme zaznamenali určitý pokrok, no čo týka interoperability. Na záver, čo ste povedali, to som si vypočula, ale prosím, mohli by ste nám ešte poskytnúť trochu ďalšie detaily ohľadom zaznamenaného pokroku. Myslíte si, ten pokrok je dosť rýchly a môžete nám ešte povedať, akým spôsobom by sme vám my mohli pomôcť. A taktiež, samozrejme, súhlasím, že je dôležité rešpektovať eh, základné práva a slobody. A vy ste o tom tiež už to hovorili, toto vítam. Myslím si, toto je veľmi dôležitá otázka a občania čakajú, že eh, budeme sa niečo robiť. Ďakujem pani Birgit Sipo. Ďakujem. Takže chcela by som sa vyjadriť tejto téme. Momentálne taká situácia, že policajní agenti hľadajú špecifické informácie, otvoria si databázu, hľadajú tam informácie, pozrú mm, sa na také informácie, ktoré majú právo, potom zavrú databázu, otvoria si druhú databázu, zase si tam niečo pozrú, zase zavrú druhú databázu, potom si otvoria tretiu databázu a tak ďalej. Takže interoperabilita by mala toto odstrániť tento komplikovaný systém zbierania informácií v rámci rôznych databází jedným klikom sa okamžite dopracujete k údajom, ktoré potrebujete alebo ktoré ten policajný úradník potrebuje. Znie to dobre. A pokiaľ máme ešte nejaké princípy alebo ustanovenia, ktoré umožnia ochranu osobných údajov, tak v poriadku. No ale nie je to všetko úplne od začiatku. My máme už určité databázy, určité systémy, no ja mám taký dojem, že predtým, než začneme pracovať na takéto interoperabilite, by sme sa mali snažiť zväčšiť naše súčasne existujúce databázy, zväčšiť objem údajov, ktoré obsahujú, aby malo k ním prístup väčšie množstvo ľudí. No a na záver teda by mal každý prístup k viacerým údajom než dnes. No ja by som sa chcela opýtať k rôznym týmto databázam, pretože niekedy hovoríme, že potrebujeme viac údajov v rámci jednej databázy, pretože v opačnom prípade tam bude nejaká medzera, nedostatok. Ale ako sa môžeme rozhodnúť, kde a kedy konkrétne je tam nejaká medzera, pokiaľ nevyužívame účinne to, čo máme k dispozícii, Takže hodnotenie súčasných opatrení a toho, ako sa využívajú, toto tu je trochu nedostačujúce a opäť do určitej miery tam iba nafokujeme údaje, miesto toho, aby sme zaručili, že budú hodnotné. No a na záver, hovorili ste o EU PNR a ja by som sa k tomu než nevyjadrovala, chcela by som vám pripomenúť, že je tu vyhlásenie súdu Náš Európsky parlament vyhlásil vo vzťahu ku konkrétnemu textu EU, e Kanada, PNR. Myslíme si, to nie je správne. No a teraz tu máme vyhlásenie súdu. No keď sa pozriem na EU, PNR, tak vidím, že sú tam mnohé podobné výrazy. Takže keďže členské štáty sa príliš neženú do implementácie EU, PNR, nemali by sme ich do toho zapojiť, pozrieť sa na detaily a zistiť, či je to podobné EU, Kanada, PNR, trochu si overiť tie formulácie a potom sa pozrieť na implementáciu a nie to rýchlo implementovať a riskovať, že nám niekto po implementácii povie, že niečo robíme zle. Myslím si, že takéto kontroly by mali taktiež byť súčasťou implementácie. Ďakujem. Ďakujem, že hovoríte krátko, pretože máme mnohých rečníkov. Všetci ste na zozname, nebojte sa. Ďalšia bude hovoriť Sophie Intfeld. Ďakujem. Chcem najprv objasniť moje stanovisko. Ja podporujem vzdielanie informácie, informácií a interoperabilitu. A ja som v podstate aj vyzývala k povinnému zdieľaniu informácií a toto odmietli členské štáty a EPP. No ale kedykoľvek si počúvam takéto prezentácie, tak si spomínam na také tie e, prejavy nejakých koučov a nejakých obchodných zástupcov, ktorí vám e, slubujú hory doly. Je to všetko teda také pozlátko. Ja by som chcela byť skôr realistická, chcela by som sa pozrieť na konkrétne príležitosti, ale taktiež na hrozby a možno na nejaké veci, ktoré sú nemožné. A taktiež sa týka otázky, otázky transparentnosti. Vždy, keď nás ako Európsky parlament požiadajú aby sme sa vyjadrili k plánu Európskej komisie, tak je to v poriadku, ale pokiaľ chceme na to dohliadať, tak pred nami zavriete dvere. Napríklad PNR. Vy ste hovorili že tam budete financovať národné projekty v oblasti interoperability a 130 miliónov eur. To bola suma, ktorá bola určená na národné PNR systémy, dobre v poriadku, ale mňa by zaujímalo. Ja som sa ja som požiadala komisiu o evaluačné formuláre ohľadom konkrétneho pridelenia týchto peňazí a to mi bolo zamietnuté. A Európska ombudsmanka povedala, že sú tu praktiky nedobrej e, správy, takže e, prosím, nerozprávajte mi tu o nič, pretože pokiaľ Európskeho parlamentu upierate e, jeho právo na zmysluplný dohľad, tak ja tu stále hovorím, že dobre, jasné, bude to v súlade s pravidlami ochrany údajov a to je v poriadku, ale ja už tu sedím dosť dlho na to, aby som zistila, že dobre, vy to s nami skonzultujete a potom, pokiaľ prídu nejaké, nejaké úsmer, nejaké odporúčania, tak ich totálne ignorujete. Takže ja by som rada od vás počula, že sa nimi raz budete riadiť. No a ešte na záver, Záverečná otázka. Ako som povedala, ja skutočne veľmi podporujem zdieľanie informácií. Ale čo sa týka zábezpek pre občanov, konkrétny príklad. Tento týždeň v Holandsku sme zistili, že daňové úrady ilegálne a úmyselne ukladali milióny ešpezetiek. A tam mali údaj teda milióny občanov, pokiaľ títo občania budú mať nejaký problém kvôli týmto údajom, ktoré sú nesprávne a ktoré boli ilegálne skladované, tak e, potom mm, aká je tá situácia? Tieto údaje sa potom dostanú e, všade, uniknú. Takže treba povedať, že je treba mať príslušné zábezpeky a to by ma k tomuto zaujímalo trochu viac. Ďakujem, Jan Albrecht. Ďakujem, taktiež chcem poďakovať za to, že tu s nami ste, že nám poskytujete aktuálne informácie. A myslím si, že nám ide všetkým o výmenu. Tu chceme realizovať. Na to sme sa dohodli, na to by sme sa mali zameriavať aby technicky, politicky aj právne bolo možné vymeniať informácie. Na tom už sme sa dohodli napríklad čo týka Europolu, Schengenského informačného systému a ďalších systémov, aby táto výmena prebiehala. No a pri v príležitosti sme videli, že výmena informácií, na ktoré sme sa dohodli medzi členskými štátmi Európskej únie, že toto riade neprebieha, že tieto informácie nie sú ukladané do systému, napriek tomu, že už tam mali dávno byť, a tieto informácie taktiež potom nie sú využívané. Toto je na, rovnako dôležité využiť tie informácie, pretože nejde len to ich tam ukladať, ale taktiež ich potom využívať. No okrem toho, ten, bo tie návrhy ohľadom zlepšenia právnych možností, ako vzájomne prepojiť systémy, to si myslím, že by sa malo obmedzovať na to, že zosilníme možnosti kontroly údajov v rôznych systémoch zároveň, tak aby to nebolo, že musíte kontrolovať jeden systém po druhom, to by vám ušetrilo čas. Takže to by malo byť možné, ale že by sme posilnili prepojenosť týchto systému ako takú, tak predtým by som chcel varovať, Myslím si, že by nám to ani neposlúžilo dobre, čo sa týka napríklad ochrany údajov, pretože tam v podstate meníte účely, na ktoré sú určené na tieto systémy a to by sme nemali robiť. Takže by sme mali byť opatrní a určite dobré posilniť to, čo už je politicky dohodnuté a čo už je správne hľadiska možné, tak aby sme to teda tam zlepšili. Ďalšia vec, ktorú by som chcela chcel povedať. Mali sme rozhodnutie, ale mali sme veľa rozhodnutí, rozsudkov e, Európskeho súdneho dvora a taktiež jedno stanovisko e, z nedávnej doby ohľadom toho, čo je primerané skladovať, ako sa dajú spracovávať, uchovávať osobné údaje. No a by som chcel povedať, že vo všetkých týchto rozhodnutiach od toho prvého z roku 2014 až po to posledné, ktoré sa týka EU, Kanada, PNR, tak tam e, tie všetky hovoria to isté, alebo jednu vec hovoria rovnako, a síce, že uchovávanie a zbieranie osobných údajov všetkých občanov na dlhšie obdobie nemôže prebiehať plošným spôsobom Vždy to musí byť opodstatnené, musí tam byť konkrétny kontext, konkrétne obdobie a musí to byť prepojené s nejakou e, kriminálnou e, trestnou činnosťou alebo s podozrením z trestnej činnosti. To, čo týka interoperability, je treba pracovať na zlepšení súčasných existujúcich systémov. No a je to ďalšia časť, ktorá bola súčasťou toho rozsudku eh, EU EU, Kanada, PNR, napríklad čo sa týka cestovných údajov, tie by mali byť vymazané, pokiaľ už nie sú potrebné. To znamená, pokiaľ napríklad tá osoba už sa dostala do tej destinácie, kam cestovala. No a napríklad ten systém EU PNR, my sme, to je jedna vec a my sme taktiež hlasovali o systéme vstup-výstup, entry-exit. No a nie je tam žiadna informácia ohľadom toho, že pokiaľ ten človek, ktorý cestoval a nie je tu žiadne podozrenie spojené s touto osobou, že by tie jeho údaje museli byť vymazané. A to si myslím, že obrovský problém je, treba to napraviť a rád by som vás požiadala, aby ste sa venovali tejto téme. Ďakujem, Marie Kristi Veržia. Oui, merci. Ďakujem. Vy ste nás, nám pripomenuli, že ide o inteligentné hranice ja mám trošku problém s týmto slovníkom. Neviem, čo sú to inteligentné hranice a nie som si istá, že technika veci zinteligentní. Vy nám, pán komisár, hovoríte, že nejde o Big Brother, o veľkého brata. Tomu rozumiem, ale chcem vám povedať, že závisí potom, že o, o koho ide. Pretože nie každý je tu v, e, seberovný. Máme tu asi 15 textov, ktoré sú na predsedníctve Európskeho parlamentu, ktoré idú jedným smerom. Posilniť bezpečnosť, e, ja som za posilnenie, určite áno, avšak pod podmienkou, že to nebude na, zák- na úkor základných práv. A neviem, kto z vás tu bol povedal, že sú to texty, ktoré sú technické i politické na, súčasne Nechceme však e, na úkor politickej vízie. A tu máme čoraz viac zmetkov. A ja vás poprosím, aby ste sa znova pozreli na evolúciu e, slovníka, pokiaľ ide o inteligentné hranice, odkedy sa o nich hovorí, je tu vlastne tá zmes otázok e, migračných, terorizmus. A ja chcem pripomenúť, že väčšina autorov teroristických činov na európskom území to neboli cudzinci, ale občania EÚ. Rada by som vám dala e, príklad tohto posunu s ETIASom. ETIAS je európsky dokument e, na, e, alebo teda doklad cestovný. Občania, ktorí nepotrebujú víza a nie sú z krajín EÚ, ale tu budeme od nich žiadať viac informácií, než žiadame od e, držiť, e, žiadateľov o víza, čo si tu nefunguje. A títo ľudia z tretich krajín, e, ich práva nie sú chránené, keď od nich žiadame údaje sanitárne a nechápem, čo sanitárne údaje hľadajú v tomto systéme. Naozaj tu je problém. Druhá otázka k Etiasu ďalej. Prečo zverujeme jeho riadenie Frontexu a, a nie EU LISA? Ako ste nám opakovane boli povedali, EULISA je e, strážcom koherencie systému. Ale prečo táto derogácia, pokiaľ ide o ETIAS? Ďalší prvok, evolúcia e, z SIS. Prečo to chceme urobiť bez reálnej evaluácie? Prečo z toho činíme nástroj v prospech návratovej politiky na úkor ešte raz práv osôb, ktorých sa to týka. Európsky občania majú právo na bezpečnosť, nevšak za akúkoľvek cenu. V rozpore s tým, čo tvrdíte, zbiera sa čoraz viac údajov a zbierajú sa na trvanie čoraz dlhšie nie, na základné práva sa nerešpektujú a čoraz menej sa rešpektujú i v tých textoch, ktoré dostávame. Nevieme pochopiť dosah týchto uh, uh, nástrojov. Taký, taká je tu technická hantírka. Takže naozaj tu máme problém. Hoc aj by sme chceli byť operatívni do roku 2020, sme v roku 2017 a máme ešte čas na určité štúdie, kým legislatíva nebude už e, priňaskóra. Členské krajiny nech si prosím plnia svoju, svoje povinnosti. Pokiaľ ide o otázky ochrany a bezpečnosť hraníc, je tu potreba pre inštitúcie, hlavne pre komisiu, tvoriť zákony, ale v konečnom dôsledku v tejto kompetencii to budú členské krajiny, ktoré budú to realizovať. A veľmi dobre vieme, vieme, ako dobre, e, veľmi dobre, ako neplnia tieto veci, pokiaľ ide o rešpektovanie základných práv. Nebudem vám citovať všetky tie príklady tých štátov, kde sa veľmi zle rešpektujú tieto európske hodnoty. Ferrara, please. Laura Ferrara. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisár Avramopoulos za to, že ste medzi nás dnes prišli. Som absolútne presvedčená, že je zásadné zaručiť interoperabilitu informačných systémov, aby sa lepšie dali vymieňať informácie. A už dlho sa venuje tejto téme a preto vítam návrh komisie na podporu e, tejto témy. Mám stručnú otázku. Ako to bude fungovať? Môžete nám to dopredu už presne vysvetliť, ako bude fungovať interoperabilita medzi zdrojmi informácií. Bude to nejaká nadštruktúra, nejaká databáza, ktorá bude nejaká premostujúca databáza, do ktoré budú spadať informácie z tých existujúcich databáz, alebo to bude iba nejaký technický systém, ktorý bude prepájať tie súčasne existujúce databázy. Je to dôležité vedieť, pretože tu rozmýšľame nad eh, dublinským nariadením, nad Eurodakom, pretože pokiaľ chcete nájsť nejakú konkrétnu informáciu, tak si ju musíte vyhľadávať jednotlivo v tých e, informačných, e, systém, informačných systémoch. Často je to ako hľadať ihlu v, kopke, e, v kope sena. No a okrem toho kolega Albrecht už to povedal, nie vždy fungoval systém výmeny informácií medzi členskými štátmi z rôznych dôvodov, či už byrokratických, administratívnych, alebo možno dokonca niekedy preto, že jednotlivé české štáty boli skeptické alebo si nás nedôverovali. Takže mňa by zaujímalo, ako to bude z praktického pohľadu fungovať, ako bude fungovať táto interoperabilita, aké to bude predstavovať náklady v zredení tejto novej platformy, nového mechanizmu. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán komisár Avramopoulos, za vašu prezentáciu, ktorá je veľmi kompletná. Taktiež ďakujem za to, že ste nám poskytli takéto informácie. My si samozrejme všetci myslíme, že zdieľať informácie je veľmi dôležité. Nemôžeme si dovoliť situáciu, kde napríklad bezpečnostné síly nebudú mať dispozícii príslušné informácie e, kvôli nejakým formálnym problémom. Čo týka 7 mesačnej správy o bezpečnosti, tam sa hovorí, že skupiny expertov ne dokázali primeranosť niektorých krokov, čo týka hr- ochrany hraníc, taktiež komisia by mala zadať a spustiť štúdiu, ktorá sa týka napríklad e, osôb, ktoré boli identifikované ako e, ľudia, ktorí potenciálne by mohli mať e, nejakú súvislosť s nejakou závažnou trestnou činnosťou alebo s terorizmom. Takže ako sa, aké, aké výsledky sa znamenali tuto v poslednej dobe. No a čo týka interoperability mám otázku, kedy konkrétne si myslíte, že by sme mohli dosiahnuť takúto interoperabilitu z technického a z administratívneho pohľadu? A taktiež e, po tom, čo povedala pani Ferrara, e, by som sa chcela opýtať, či, alebo ktoré sú tu krajiny, ktoré nechcú spolupracovať, no a prečo nechcú spolupracovať? Mohli by ste nám toto vysvetliť? Ďakujem, Mariu Lauristín. Ďakujem pekne. Mám otázku na pána Garkova. Je to pre nás dôležité vypočuť si nielen tieto všeobecné politické vyhlásenia, ale eh, niekedy aj eh, technické eh, veci, ako sa aplikujú tie postupy, ktoré my tu vypracovávame. Sú tu určité obavy týkajúce sa bezpečnosti a podobne. Pán Kajko povedal, že interoperabilita neznižuje úroveň ochrany údajov, ale práve naopak e, je oveľa e, lepšia, e, keď aplikujete interoperabilitu. A to je veľmi dobré stanovisko, ako to môžete vylepšiť a trochu otvoriť v týchto prípadoch máme už určité pravidlá v našej legislatíve a vyžaduje sa vždy analýza rizika. Moja otázka je, urobili ste analýzu rizik a môžete nám popísať, aké hlavné rizika ste identifikovali v tomto procese implementácie interoperability? A moja druhá otázka, eh, z čo si teda robíme eh, starosti keď eh, identifikujete eh, risky a konzultujete eh, supervízora pre ochranu údajov, aká bola tá vzájomná spolupráca, ako to fungovalo? Ďakujem. Pán kolega, pani Berg, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi komisárovi Avramopulosovi jasné, inteligentnejšie informačné systémy, tie potrebujeme určite. Súhlasím s tým, že synchronizácia medzi jednotlivými systémami sa musí zlepšiť. Na tom musíme pracovať. Veľký brat vás sleduje je veľmi dôležité, aby sme mali ale určitú e, e, kontrolu. Ja nemám čo skrývať, nespôsobuje mi e, žiadne problémy, že som filmovaná, keď napríklad si vyberám peniaze alebo idem do auta. Takže potrebujeme tieto informácie. PNR je vlastne veľmi dobrým systémom. Sme všetci hlasovali e, za. Otázka je e, však, kedy to bude spustené. Je to dôležitý a správny krok, krok dobrým smerom, ale často e, osoby, ktoré majú zlé zámery, úmysly, nepriletia lietadlom ilegálni migranti prekračujú hranice, džihadisti sa môžu dostať do Európy. Momentálne nevieme, kto všetko do Európy e, prichádza, takže mali by sme začať e, strážiť naše hranice e, európske, na čo máme takéto systémy, keď tak či tak sa vedia dostať cez hranice. Mnohí z teroristov sú občanmi EU a tí v sú kontrolovaní iným spôsobom. Ako chcete týmito systémami odhaliť tieto osoby? Eh, takže musíme naozaj mať eh, lepšiu kontrolu v prvom rade, pretože takto to ďalej nejde. Od 1. novembra členské štáty by mali zrušiť eh, interné hraničné kontroly, ale čo sa udeje potom? Potom to bude ešte horšie. Pani Činiči, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať pánovi komisárovi aj pánovi Garkovovi za to, že prišli medzi nás a za ich eh, uvedenie do tejto dôležitej problematiky. Už som to viackrát spomínala Spoluprácu považujem naozaj za veľmi dôležitú pri výmene údajov. Je veľmi dobré, ak zlepšíme interoperabilitu jednotlivých systémov. Mám však aj jednu všeobecnejšiu otázku. Pán komisár e, spomínal dôveru medzi jednotlivými členskými štátmi. V ostatnom čase sa trochu zlepšila. Možno aj e, vzhľadom na teroristické útoky e, v jednotlivých členských štátoch, kde je jasné, že je potrebné sa aj po politickej stránke lepšie skoordinovať. Avšak chýbajú ešte Eh, určité veci, napríklad aj vôľa k výmene informácií, ako sme mohli eh, zažiť v minulosti. Takže interoperabilita je veľmi dôležitá. Vedela by som si predstaviť jednotný informačný portál pre zber takýchto údajov so zjednodušeným prístupom pre všetkých zúčastnených, pre policajné orgány, orgány vyšetrovacie a tak ďalej, pre všetkých tých, ktorí majú na starosti bezpečnosť v našich krajinách. Takže interoperabilita informačných systémov, to by mohla byť téma, ktorá by viedla k tomu, že by členské štáty samotné lepšie využívali databázy. Ehm, samozrejme, je tam potrebná lepšia, väčšia dôvera. Ehm, viem, že ehm, v tej súvislosti tam môžu vzniknúť problémy a ja viem aj, eh, prečo tie údaje nie sú postačujúco eh, vymieňané. Hm, takže okrem toho, že sa poskytujú zdroje alebo nejaké školenia, máme mať na zreteli ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a síce interoperabilitu informačných systémov. Mám otázku aj na pána Garkova. Opodstatnenie ste poukázali na to, že eh, je eh, možné eh, informácie získať prostredníctvom tejto interoperability, zabezpečiť lepšie vnútorné hranice a podobne. K tejto téme chcem povedať, že je potrebné zabezpečiť, aby zostala zachovaná súkromná sféra našich občanov a základné práva. Keď si uvedomíme tieto eh, prípady eh, v súvislosti s eh, migráciou, viete nám povedať nejaký prípad, ako to vyzerá s interoperabilitou pri výmene údajov v jednotlivých data bázach. Spomínala sa Eulisa, ja uh, som bola uh, tieňovou spravodajkyňou a postačujú tieto finančné zdroje na to, aby sa vytvoril skutočne efektívny systém, uh, ako ho kontrolovať, ako prispôsobovať. Anna Gomez, nech sa páči. Ďakujem a ja by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi a pánovi Garkovovi za to, že medzi nás prišli a za tie informácie, ktoré nám poskytli. Moje otázky uh, idú nad rámec samotnej operability a interoperability, ale tiež operability Eulízy. Samozrejme berieme na vedomie e, e, čo e, sa udialo v súvislosti s mnohými únikmi, pokiaľ ide o ochranu údajov. Samozrejme musia byť systémy prepojené, ale bez toho Big Brothera. Čo eh, ale v tom prípade, keď to sú politické bariéry v tejto interoperabilite? Zoberme si napríklad prípad ostatného útoku teroristického v Barcelóne. Bolo eh, povedané, eh, že nebolo možné získať vstup k informáciám Mm, organizátorov eh, teroristického útoku. Eh, eh, iný členský štát upozornil Španielov na to a prostrednícom internetu sa tiež šetrilo členské štáty musia zdieľať informácie. To isté je aj z PNR, je mi ľúto, pán komisár. Uh, členské štáty e, veľmi rýchlo odsudzi, odsudzovali parlament ohľadne PNR a teraz veľmi e, rýchlo chcú ho e, príjmať, ale sú tam obrovské nedostatky, ak chce dosiahnuť sa to, čo sa sľubovalo. Ehm, napríklad e, tie zoznamy cestujúcich, e, súkromné napríklad e, lietadla, každý saudský princ môže cestovať na naše prímorie k našim moriam, k zaujímavým oblastiam a môžu kamkoľvek ísť lietadlom môžu mať so sebou na palube hocičo. Nikto to nekontroluje. Moja otázka je tiež nasledovná. Predpokladáme vždy, že teroristi prichádzajú zo zahraničia, ale teroristi, ktorí na nás útočili, pochádzajú z našich krajín a útočia na nás. Takže kde sú tie investície na napríklad programy na prevenciu proti radikalizácii, boj proti radikalizácii? To predsa musí ísť ruka v ruke s jednotlivými komunitami, z ktorých týchto teroristi pochádzajú. Čo bolo napríklad urobené, aby sme zabránili tomu, aby aj naďalej sem prichádzali imamovia, eh, ktorí e, tu e, navádzajú a organizujú tento terorizmus. A teraz ohľadne šengenskej e, skupiny, ktorú vedie Angelik. Pýtam sa, čo urobila komisia členské štáty? Nie mm, je to len jeden členský štát, kde E, tie víza, ktoré mali byť odmietnuté, boli ale udelené. Nikto nechápe prečo. A treba to vysvetliť. To má dočinenia s korupciou v e, systéme už v rámci pridelovania víza. Čiže tí najväčší propagátori e, tohto systému to robia. Čiže ak e, nejaké malé e, e, orgány dajú, poskytnú víza, vyčítate im to. Myslím si, že viete všetci dobre, o čom hovorím. Cecil Kengi je naša posledná kolegyňa, ktorá môže položiť otázku. Ďakujem pekne. Claude, ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem, pán Garkov. Ja som sa chcela veľmi stručne eh, vyjadriť nasledovne. V lete som navštívila eh, hotspot v Tarante, kde som hovorila dlho s eh, tamojšími pracovníkmi a hovorila som tiež o, o uchovávaniu archivácii údajov. Tam sa zbierajú údaje a vymieňajú sa aj s inými agentúrami. Moja otázka sa týka e, operability, interoperability. Ako to má fungovať, e, pokiaľ ide o, o údaje, a pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv? Môžeme zabrániť e, tomu, aby sa robilo toto, aby sa mm, e, migrácia spájala s e, terorizmom, tak ako sa to teraz e, robí. Je to skutočná vojna, ktorá sa tu v tomto smere vedie. Niekto sa musí postarať o to, aby sa konečne skončila a môže sa skončiť aj prostredníctvom vzdelávacích nástrojov, pretože máme priam dočinenia s honom na migrantov pod rúškom terorizmu a nezáleží na tom, či títo ľudia prišli e, včera alebo pred 20 rokmi. Čiže toto je konflikt, ktorý musíme zastaviť. Ďakujem, že si bola e, stručná cestil a kolega e, Miguel López de Aguilar. Keďže som posledný, ktorý dostal slovo, ďakujem pánovi komisárovi a pánovi Garkovovi za to, že prišli medzi nás a porozprávali nám o interoperabilite. E, chcem e, tiež povedať, že považujem za samozrejme, že veľká väčšina členských e, zástupcov, teda členov parlamentu, ktorí sa vyjadrili, vyjadrili svoje obavy, ktoré spoločne všetci zdieľame. Je samozrejme potrebné umožniť interoperabilitu, ale naučiť sa ponaučiť naučiť z tých skúseností, ktoré máme v Európe, pokiaľ ide o bezpečnosť a zabezpečenie bezpečnosti pre európskych občanov. Mm, rád by som sa e, opýtal dve e, faktické otázky. Kedy sa to udeje? To poprvé, aký je časový harmonogram? časový rámec pre poskytnutie e, interoperability pre európskych občanov, e, ktorí sa stiažujú na nedostatok interoperability. A druhá otázka, e, kde sú tie nedostatky a aké prekažky kladú členské štáty a z akých dôvodov ich kladú pretože nie je eh, jedno, eh, keď sa spomínajú eh, úvahy ohľadne dodržiavania ľudských práv, ale tiež štátnej suverenity. A e, tiež e, otázka, e, či komisia sa chce poučiť z ostatných rozsudkov Európskeho súdneho dvora, kde sa konštatuje, že vždy, keď sme sa pokúšali presadiť presun, transfer údajov, že sme išli nad rámec Európskej charty ľudských práv, ako bolo jasne konštatované v rozsudku k kanadským a EU PNR údajom. Ďakujem. Veľa otázok, ktoré dokumentujú hlboký záujem o túto problematiku. Eh, chcel by som začať tým, že sa vám poďakujem za vaše otázky, pripomienky a myšlienky, ktoré ste tu dnes vyjadrili. Ukazujú nám, že zdieľame rovnaké princípy ako pán Lopesa Aguilar práve podčiarkol, aby sme zabezpečili vysokú úroveň bezpečnosti pre našich občanov, čo je našou hlavnou povinnosťou. Bez toho samozrejme, že by sme e, podkopávali dodržiavanie ľudských práv, najmä právo na ochranu údajov. Nezabúdajme na to, že máme nový rámec upravujúci ochranu údajov a čo skoro vstúpi do účinnosti. Jeho princípy, jeho princípmi sa riadíme. To sú usmernenia pre naše diskusie pri riešení problematiky interoperability. Ďakujem vám za vašu podporu. Máte pravdu naše systémy by mali byť lepšie prepojené, ale um, mali by byť, uh, a to je najdôležitejšie, lepšie využívané, ako uh, podčiarkla pani Zipel. Ako viete, pokiaľ ide o interoperabilitu, uh, pod podporujeme tzv. prístup čistého stola, aby sme vám a e, rade dali možnosť uzavrieť diskusie o individuálnych nástrojoch, ktoré boli e, navrhnuté e, systém entry-exit, Eurodac, SAS, predostrieť nový návrh skôr než tieto nástroje budú prijaté, by spôsobilo, že ten celý proces by bol ešte väčšou výzvou. Keď to bude e, sfinišované, e, tieto nástroje budú predstavovať akú, akýsi základ, e, na ktorom budeme tvoriť interoperabilitu. Uskutočnili sme dôkladné posúdenie dopadov, pokiaľ ide o návrhy interoperability, najmä z e, aspektov ochrany údajov. Pokiaľ ide o postup e, skupiny na odborníkov na vysokej úrovni. E, pán riaditeľ Eulizy vám k tomu poskytne sám o chvíľku informácie. Pani Zipel a pána Opericht, pokiaľ ide o NR dohovor medzi EÚ a Kanadou. Malo byť jasné, že e, e, stanovisko súdu, e, rozsudok súdu je smerodajný, pokiaľ ide o stanovenie právnych parametrov všetkých budúcich dohovorov o PNR medzi Európskou úniou a treťou krajinou. Je to veľmi dobré usmernenie, ako ďalej postupovať. Odpoveď, ktorú súd poskytol, reakciou na vaše požiadanie je, že navrhovaná dohoda nemôže byť uzavretá v aktuálnej podobe, pretože Niektoré z ustanovení tejto dohody nie sú kompatibilné s našimi základnými právami, najmä s právom na ochranu údajov a súkromie. Súd uznal, že postupovanie dát PNR z Európskej únie do Kanady je opodstatnené, aby sa zabezpečila eh, bezpečnosť pre verejnosti v rámci eh, eh, aj boja proti zločinnosti. Viaceré ustanovenia navrhovanej dohody ale nie sú, e, nevychádzajú presne e, z e, platnej legislatívy a neupravujú presné pravidlá. Vzhľadom na to, že využívanie údajov PNR je dôležitým nástrojom v rámci boja proti terorizmu a závažným zločinom, príjmeme potrebné kroky, aby sme zabezpečili kontinuitu e, prevodov e, postupovania údajov PNR prirodzene plne v súlade e, s nálezom súdu. Práve finišujeme analýzu nálezu súdu a čo skoro e, začneme e, a bude rada od pondelka rokovať s Kanadou o návrhu, ktorý bude v plnej miere v súlade s tým, čo je upravené v súdnom náleze. Pokiaľ ide o dopady týkajúce sa interoperability, nález súdu E, nie je možné priamo aplikovať na interoperabilitu informačných systémov EÚ ale ako som už povedal, dopodrobná e, rozanalizujeme dopady aj na ostatné politiky, najmä pokiaľ ide o zber obrovských množstiev údajov, vrátane interoperability. Mm, pokiaľ ide e, tieto nástroje budú plne e, zodpovedať ustanoveniam upravujúcim dodržiavanie ľudských e, práv. E, zabezpečíme, že všetky návrhy budú v plnom súlade s tými požiadavkami, ktoré precizoval súd, súdny dvor. Pán Brecht, úplne súhlasím s tým, čo ste povedali, že by sme nemali naše e, systémy e, prepájať, mali by sme e, urobiť z nich systémy interoperabilné aby boli aj používateľsky prístupné. Moje služby Eh, postupovali eh, v súlade eh, s nariadením 49 2001. Určité veci e, v súlade s platnou legislatívou boli e, vypustené. E, prístup do databáz môže byť zamedzený na základe odôvodnených prípadov. Som rád, že nám ombudsman pomôže problematiku túto vyjasniť. Ďalší bod, ktorý ste spomínali. Naše budúce systémy budú interoperabilné, bude v nich možné vyhľadávať, budú v nich zaznamenané biometrické údaje a údaje o totožnosti. Ale to sa neudeje na úkor ochrany údajov. Práve naopak, všetky e, nevyhnutné bezpečnostné e, doložky potrebné na ochranu osobných údajov budú zakomponované do našich budúcich návrhov. E, kontrola prístupu k týmto údajom to bude dôležitý dôležitá vec a umožníme ju v súlade s platnou legislatívou. Kontroly prístupu e, sa budú diať prostredníctvom príslušného softveru, ktorý bude vypracovaný, nadizajnovaný práve pre tento systém. E, budeme veľmi úzko spolupracovať s orgánmi zodpovednými za ochranu údajov pri príprave našich budúcich iniciatív technologické a informačné systémy pre riadenie hraníc, e, e, riadenie migrácie a bezpečnosti môžu pomôcť verejným orgánom chrániť e, chrániť základné práva. Bezpečnostné doložky budú súčasťou každého informačného systému v budúcnosti naše návrhy týkajúce sa interoperability. Toto všetko budú v plnej miere zohľadňovať. Prístup komisie je e, taký, aby sme mali vysokú úroveň ochrany údajov, aby to bolo e, v plnom súlade s e, aktualizovanými pravidlami o ochrane e, a budú prístupy do informačného systému striktne limitované. Pani vy ste eh, zdôraznili pre mňa dôležitú vec týkajúcu sa boja proti radikalizácii. Ďalšia dôležitá téma, kde už snáď budeme mať možnosť diskutovať i s pani Gomez, pokiaľ ide o ETIAS. kladieme si, e, teda nežiadame viac e, informácií pre ETIAS než pre VISA. Zbierame e, oveľa menej údajov, nezistujeme napríklad údaje biometrické, pokiaľ ide o prijatie a spustenie systémov, som presvedčený, že nemáme bohužiaľ dostatok času Udalosti nás predbiehajú. Určité udalosti sú dramatické. Sú rýchlejšie než my. Súhlasím na druhej strane, že nemôžeme pokračovať ako doteraz. Nie je to e, status quo Implementácia a dobré využitie systému je rozhodujúce, ako som už povedal v slovách úvodných. Keď ide o interoperabilitu pani Ferrara, e, snažíme sa mať možnosť jedného portálu jednotného vyhľadávania získavame informácie zo všetkých e, systémov individuálnych, biometrické i alfanumerické informácie. Nevytvárame nejakú superdatabázu. Pani Gudrická. Nahrávanie. E, všetkých prechodov, všetkých občanov prekročných hraníc teda, bude mať veľký význam. Preto na, naša správa celkom jasne stanovila, o bezpe- teda správa o bezpečnosti EÚ, že proporčnosť tej, tejto stratégie nie je ešte celkom jasne demonstrovaná. Pani Činiči, členské krajiny si vymieňajú informácie. Primárne však e, mimo EÚ teda určité členské krajiny spolupracujú. Našou ambíciou je e, zapracovať sem všetky členské krajiny. Kompetencie EÚ v tejto oblasti sú jasne definované, veľmi jasne, e, vymedzené zmluvami. Národná bezpečnosť je exkluzívnou kompetenciou zodpovednosť členských krajín. Tu by sme mali viac pokročiť v budúcnosti. Je dôležité e, mať tieto informácie pre e, e spravodajské služby. Tie potom môžu e, v SIS iniciovať varovania teroristickým e, aspektom. A niektoré z týchto služieb už spolupracujú s Europolom. A to lepšie než predtým. Teraz nie sme tam, kde sme boli v tom čase. Keď som navštívil Europol poprvýkrát, mal som pocit, podobný pocit, iný pocit, ako to mám dnes. Tento spoluprácu treba vystupňovať verte mi, že tento názor s vami zdieľam. Ak v konečnom dôsledku je na čase byť ambiciózny a odvažný, prekonať e, tabu minulosti a konečne spolupracovať, aby sme mali európske e, a vytvoriť spoločný informačný systém. Niektoré členské krajiny nebudú súhlasiť určite Mal som prvé reakcie a teraz dva roky odvtedy chápem, že sú si, si oveľa viac uvedomujú a sú pripravené diskutovať o tom. Ako som už bol povedal na úvod, výmena informácií, možno tieto, niektoré tieto tragické e, udalosti by sa boli dali predísť, zabrániť. Obávam sa však že ten odpor pretrváva, ale tu sa nachádzame, diskutujeme o príspevku parlamentu, aby sme prekonali tento problém. Pani Kinze, vy ste takisto sa dotkli témy rešpekt ľudských práv a nediskriminácie. Všetci Osobitne potom tí, ktorí sú na vonkajších hraniciach, by mali ukázov, preukazovať rešpekt každému jednotlivcovi. A to je jasné posolstvo všetkým. Neprestanem opakovať práve toto. Nemôžeme a nemali by sme zmiešavať e, migrantov s teroristami. To som už pre, viackrát povedal. Musíme totiž neutralizovať túto nebezpečnú diskusiu pre kohéziu našej spoločnosti, osobitne potom voči občanom tretich krajín. Nezdielajú tie e, prak- praktiky e, s tými, ktorí e, páchajú tieto teroristické činy. Pán López, s vami môžeme ukončiť. Našim cieľom cieľom je prijať to do konca roka, do roku 2020, pardon. A, a samozrejme e, rozhodnutie e, súdu k ochrane údajov, ako som už povedal viackrát, nás povedú cez túto prácu. Ďakujem vám za vaše vklady. Ďakujeme, Dimitris. Nech sa páči, pán kolega, ešte vy. Ja len doplním slova pána komisára. Začnem slova pani Sipel. Náraz databáz, toho, že by sa využili existujúce. Robíme obo. Je. Nárast nových databáz s cieľom Na druhej strane osobitný nárast s cieľom optimalizovať e, terajšie databázy. Na rok 2016 šengenský informačný systém sa využil viac než 4 miliardy krát v porovnaní s obdobím pred dvoma rokmi, keď, dva, keď to bolo dvakrát menej. To isté sa týka e, počtu údajov v systéme súčasne. Paralelne s týmto úsilím e, cieľ zlepšiť kvalitu pokiaľ ide o zabezpeky kvality údajov. Je to menej pravdepodobnejšia chyba, pokiaľ ide o porušenie eh, individuálnych práv. Eh, otázka tiež interoperability a či sa dá zlepšiť eh, interkonektivita. Interoperabilita nie je o interkonektivite, ide o výmene údajov. Interoperabilita sa týka súčasť simultánneho využitia databáz. My nesmerujeme k implementácii interoperability. Bude sa to analyzovať prípad o prípadu. Nám ide o to modifikovať využitie týchto databáz interoperabilitou, konzultáciou databáz otázky sa týkali e, toho, ako bude fungovať interoperabilita. Bude spájať databázy, umožňovať lepšiu konzultáciu a extrakciu informácií, rešpektujúc účelovú limitáciu systémov, prístup, právo k prístupu. Pokiaľ ide o harmonogram interoperability, Spolupracujeme, aby sme predložili návrh verím, že tento návrh nám poskytne časovú linku. Súčasne však spomeniem, že systémy sú signifikantnými elementami interoperability, ktoré už sú zapojené. Bude to dlhá cesta, proces je však e, hodnotná, stojí za to, pretože výsledky prispejú vnútornej bezpečnosti a lepšiemu spravovaniu hraníc. Pokiaľ ide e, po otázku, ako táto interoperabilita posilní ochranu údajov dvoma spôsobmi. Lepšie sa bude spravovať identita. Momentálne systémy ktoré vytvárajú viacnásobné identity. Zoberme si vianočný teroristický útok v Berlíne, kde práca nemeckých služieb zistila, že v rôznych databázach útočníci mali 14 rôznych identít. Súčasne sa zlepší kvalita údajov, ako som povedal. Čím lepšie a kvalitnejšie údaje budú, tým menej pravdepodobné bude, že sa porušia práva občanov. Pokiaľ ide o rizikovú analýzu, to sú široké témy pokiaľ ide entry, exit a ETIAS, európsky e, vyhľadávací portál. Riziková analýza sa urobila a na základe tej, týchto bezpečnostných e, opatrov, opatrení sa e, vytvárajú konkrétne plány. Robí sa to konzistentne agentúrami. Agentúra tiež spolupracuje s dozorným orgánom pre Eh, ochranu údajov, konkrétne údaje ako repozitár centrálnych údajov a tiež systematické pravidelné kontroly. Toto je teda prebiehajúci proces pre nás a zapracovávame odporúčania, ktoré sú viditeľné z implementačných správ Takisto sme preverovali implementáciu, pokiaľ ide o dizajn systémov. Musíme brať ochranu údajov vážne. Význam eh, ochrany údajov pre súkromný život a rešpektovanie, otázka pani Činiči. Zopakujem, že interoperabilita znezmení existujúce pravidla prístupu k údajom je to len konsolidácia prístupu k údajom. Týmto spôsobom sa to bude rešpektovať rovnako ako dnes, ale súčasne interoperabilita má lepšie nástroje na posilnenie ochrany údajov a súkromia. A potom pani Kiniči sa pýtala na zdroje Je to veľká úloha a agentúra bude musieť byť posilnená, aby sa zabezpečil, že interoperabilita prebehne s ďalšími novými úlohami, ktoré sú v našom revidovanom mandáte. Verím, že v návrhu komisie sa to zohľadní a agentúra bude posilnená a to nám umožní eh, poskytovať interoperabilitu včas pre členské krajiny. Ďakujeme, pán Garkov. Bol to naozaj maratón. Ďakujem tým, ktorí zostali až do konca. Vy viete, e, pán kolega, ktorého nebudem e, menovať, pán Timmermans, neodpovedá e, na otázky kolegov, ktorí odídu. vy ste ale odpovedali všetkým možno, že ho, sa ho pýtajú viac otázok. Nebojte sa, vy dostávate najviac otázok. Len to ukazuje, ako veľmi nás zaujíma táto téma. Ďakujem kolegom za ich trpezlivosť a výdrž. A vám chcem poďakovať za to, že ste nás poinformovali. Ako viete, kolegovia, máme i druhý balíček k interoperabilite v decembri ale chceli by sme do konca mandáta to ukončiť. Hoci to bol únavný maratón dnes v pondelok, určite to bolo veľmi užitočné. Bolo to naozaj veľmi užitočné. Eh, pre nás všetkých. Ďakujem, že ste tu zostali. Pondelok je neskoro. Bolo to veľmi užitočné Ďakujem kolegom, ktorí zostali až do konca. Bolo to veľmi únavné, určite všetci ste cestovali. Ďakujem vám, kolegovia, za hĺbku tejto rozpravy. I vám, pán komisár. I pánovi riaditeľovi Eulisa. Ďakujem.